Dobré ráno, kolegovia. Začneme. Máme totiž dosť nabitý program. Pristúpime k prijatiu programu. Máme e, predloženú nasledovnú zmenu bod 13 o implementácii a financovaní migrácie a s tým súvisiacich aktivít v Líbii. Tento bod sa musel odložiť, ale aj bod 19, hlasovanie o návrhu správy o ochrane elektronického súkromia. Toto sa muselo odložiť na ďalšiu schôdzu 19. októbra. Bod 23 a prezentácia výročnej správy EASO sa tiež muselo odložiť. Ak nie sú námietky k programu v takejto pozmienej verzii, budeme považovať túto verziu za schválenú. Čo sa týka jazykového pokrytia, chorváčtina, dánčina, malčina, írska galčina nebude dnes v dispozícii ani na celej schôdzi. Ďalej o, odobrenie odporúčaní koordinátorov schválenie kalendára v schôdzi na rok 2018. Tento bod sa prevezme a preberie na najbližšej schôdze Líbe. O 11. hodine pristúpime k elektronickému hlasovaniu, preto prosím všetkých, aby si pripravili hlasovacie kartičky. Ďalej, bod 3, schválenie zápisnice z 22. 23. marca, 8. júna a 26. júna tohto roka. Ak nebudú námietky, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Môžeme týmto pristúpiť k štvrtému bodu nášho programu je nám potešením privítať dnes pána Michaela O'Flahertyho, ktorý je riaditeľom Európskej agentúry pre základné práva. Ako vieme, agentúra zverejňuje výročnú správu o situácii v oblasti základných práv Európskej únii, čo je významný zdroj činnosti nášho výboru, najmä v rámci základných práv a v kontexte tejto správy, ktorú vypracujeme každý rok. Spravodajcom tento rok je pán Frank Engel. Je na ceste. Vypočujeme si neskôr pána Oflahertyho a potom dáme slovo pani Kiare Adamo, ktorá je vedúcou oddelenia na oddelení DG Justice pre základné práva, a práva dieťaťa. Tá nám priblíži správu komisie o uplatňovaní Európskej charty o základných právach a potom dáme slovo spravodajcovi a ostatným kolegom, ktorí si budú želať vystúpiť. Teda na úvod by som chcel ešte raz privítať pána Oflaertyho, riaditeľa Agentúry pre základné práva. Michael, srdečne ťa vítam a máš slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážený pán predseda, veľmi si cením príležitosť vystúpiť dnes na schôdzi vášho výboru pri príležitosti predloženia našej výročnej správy za rok 2017, ktorá pokrýva situáciu v tematických oblastiach, ktoré má vo svojej pôsobnosti agentúra za rok 2016. Chcel by som upozorniť, že všetky stanoviská tejto správy sú k dispozícii u všetkých národných jazykoch únie. Správa za rok 2017 eh, sa predkladá pre príležitosti 10. výročia vzniku našej agentúry a chceli sme využiť túto príležitosť a vykonať revíziu situácie v oblasti základných práv v Únii v priebehu tohto desaťročia. A môžem vás dnes informovať aj o dobrých, aj, aj horších správach. Dobré správy sú tie, že v priebehu tohto desaťročia Európska únia dosiahla významné pokroky z hľadiska inštitucionálnej štruktúry v ochrane základných práv a tiež v presadzovaní e, základných prvkov v legislatíve tejto oblasti. Čo sa týka štruktúry, včera sme si pripomenuli 10. výročie Equinotu, čím si pripomíname, aké silné sú orgány na presadzovanie základných práv a rovnosti a tiež uznamový význam agentúry pre základné práva, ktorý je čoraz väčší. E, ďalšia vec k štruktúre na európskej úrovni, významná úloha výboru LIBE v tejto štruktúre a tiež e, význam e, je každoročného uznesenia o základných právach, ktoré vypracúva výbor Libe. Na národnej úrovni vidíme posilnenie orgánov pre rovnosť, ale tiež národných inštitúcií pre ľudské práva. V priebehu tohto desaťročia ktoré sme podrobili revíziu, sme sa posunuli z 10 na 17 národných inštitúcií pre základné práva, ktoré nesú štatút A OSN. Popri všetkých týchto úspechoch za posledných 10 rokov ešte e, naďalej pretrvávajú veľké medzery v implementácii a na toto sa zameriava aj naša agentúra, aby sme pomenovali tieto medzery a snažili sa ich napraviť v kontexte tematiky, ktorou sme poverení. Chcel by som sa najskôr pozrieť na otázku migrácie, najmä na situáciu e, detí e, migrantov. Už sme sa o tom bavili v minulosti. Počet detí migrácii je naďalej príliš vysoké spomedzi 360 tisíc ľudí, ktorí prekračujú, e, ktorí prekočili Stredozemné more 2016 25% boli deti, pričom e, v mnohých prípadoch išlo o maloletých bez prievodu. E, sú s tým spojené mnohé obavy v kontexte ľudských práv v prípade týchto detí. Napriek veľkému úsiliu a istému pokroku naďalej vidíme veľké medzery v ochrane detí, napríklad pri ochrane pred sexuálnym zneužívaním. Tiež vidíme neprimeranú starostlivosť o detí, ktoré prichádzajú do Európy a už sú obeťami sexuálneho zneužívania. Taktiež vidíme, že sa čoraz viac pristupuje k zadržiavaniu detí v zariadeniach a na mnohých miestach e, príjmacie podmienky sú neprimerané. Agentúra pre základné práva reaguje ako? Mm, vypracúvame každý mesiac správy o aspektoch ľudských práv v tejto migračnej e, krízi v 14 najzasiahnutejších členských štátoch. Vždy sa zameriavame najmä na e, aspekt detí. Napríklad v septembri naša mesačná správa sa zameriavala tematicky na otázku príjmacích podmienok v týchto 14 členských štátoch a pomenovali sme mnoho um, nedostatkov ďalej. Druhým spôsobom, ako reagujeme, je prostredníctvom predkladania e, právnych stanovísk. Už minimálne 4 sme vám predložili v priebehu minulého roka, ktoré venujú mimoriadnú pozornosť situácii detí. Toto právne stanovisko o otázkach základných práv, o hotspotoch, e, ďalej o návrhu na revíziu dublinského nariadenia, ďalej o e, prepracovanej verzii Eurodaku a tiež o vytvorení ETIASu. A v neposlednom rade by som ešte spomenul, ako sa agentúra angažuje. Sme aktívni aj v hotspotoch v Grécku, aj v Taliansku a tiež sa snažíme rozšíriť našu činnosť aj na vonkajších hraniciach, tam, kde je to možné. Ďalej druhá téma sa týka diskriminácie migrantov a menšín. Roky 2016 a 2017 sú významným obdobím eh, v existencii našej agentúry, pretože eh, to ide paralelne so spustením druhej nediskriminačnej formy prieskumu, ktorý sa zameriava na situáciu migrantov a menšín. Tento prieskum prebehol prvýkrát pred 8 rokmi. Pred 8 rokmi teda išlo o prieskum Windows 1 a teraz je to dvojka. Už sme v minulom roku zverejnili podobnú štúdiu, výsledky sú veľmi znepokojivé. Tieto čísla zapadajú do uznesenia Európskeho parlamentu o protiromských postojoch a taktiež strednodobej revízii Európskej komisie, Európskeho rámca národných e, rómskych stratégií. Pred dvoma týždňami sme zverejnili výsledky tohto prieskumu o skúsenostiach moslimských migrantov v Európe. A tu máme aj dobré, aj zlé správy. Tie dobré správy hovoria, že e, dosť značný počet týchto moslimských migrantov vykazuje veľmi úzke prepojenie s krajinou, v ktorej žije 76 a toto číslo je vyššie než eh, percento eh, všeobecnej populácie, ale negatívne eh, stránky sú, že naďalej sú príliš vysoké miery obťažovania a diskriminácie 25%, 27%. Tí, ktorí sa zúčastnili prieskumu, uviedli, že boli predmetom obťažovania v poslednom roku. U žien to bolo ešte horšie v kontexte obťažovania a diskriminácie. Tiež sme znepokojení tým, že z tých, ktorí sa podrobili prieskumu, príliš um, malý počet tej ochotných predkladať stiažnosti, iba 12 tých, ktorí pocitili obťažovanie, um, mali potrebu informovať o tom oficiálny orgán a spomedzi nich e, z týchto 12 iba 4 e, prednieslo svoju stiažnosť orgánu na prezentovanie rovnosti. Domnievame sa, že na to, aby táto skupina aj ostatné menšiny ktoré sú predmetom našej štúdie MIDASu, sa ukázali posledky, ktoré sú veľmi cenné pre eh, všetky orgány, eh, aj Európsky parlament eh, a 6. decembra sa chystáme zverejniť všetky výsledky tejto štúdie tu v Bruseli na podujatí. Čo sa týka teraz bezpečnosti a ľudských práv, to je tretia tematická oblasť. Ako som už vedol v minulosti, domnievame sa, že je potrebná veľmi silná národná agenda bezpečnosti, ktorá bude v súlade so základnými právami, ktorá bude dodržiavať princípy ako je rovnosť, e, nevyhnutnosť, proporčnosť a nediskriminácia. Toto je rámec na angažovanie agentúry v tejto oblasti a tiež sa tým vysvetľuje, akú pozornosť venujeme týmto e, témam v našej správe o ETIASe. E. V najbližších týždňoch predložíme ďalšiu správu o dohľade sledovaní spravodajských služieb e, ďalej o našej práci o interoperabilite, o rozsiahlých databáz na hraniciach a tiež o činnosti, ktorá sa práve spúšťa a týka sa radikalizácie a deradikalizácie a predchádzaní radikalizácií. Chceli by sme privítať vytvorenie mimoriadneho výboru Európskeho parlamentu zameranou na boj proti terorizmu a chceme mu prijaviť všetku našu podporu. Tiež sa chceme zamerať na zvyšovanie osvety o charte. Aj tu máme dobré a zlé správy. Dobré správy sa týkajú toho, že miera informovanosti a taktiež citovania charty naďalej rastie dosť značne v rámci inštitúcií Európskej únie a tiež na úrovni Európskeho súdneho dvora. O niečo menej pozitívne je, že príliš málo sa odvoláva na túto chartu na národnej úrovni. Agentúra sa v mnohých oblastiach snaží presadzovať využívanie citácií z charty na národnej úrovni. Okrem iného máme aj nástroj chartopédie. Ďalej chceme zverejniť aj príručku pre odborníkov, eh, ktoré sa zamerajú na otázky kompetencie Európskej únie a taktiež sa snažíme spustiť aj rozsiahlu osvetovú kampaň na budúci rok. Teraz eh, by som sa pozrel do budúcna. Ja sa pozerám do budúcna optimisticky. Domnívam sa, že napriek rozsiahlým problémom dokážeme chrániť náš systém základných práv, dokážeme zvýšiť mieru plnenia, ale musíme dodržiavať niekoľko základných princípov. Poprvé, zdôrazňovať súlad s právnymi eh, záväzkami zákony. Eh, Zákona mal by sa dodržiavať a jeho porušovanie by sa malo trestať ďalej. Po druhé, musíme popri tejto legislatíve musíme presadzovať aj výhodnosť dodržovania základných práv. Musíme vo všetkých prípadoch zdôrazňovať, ako prístup založený na dodržiavanie základných práv je výhodnejší, ktorý prináša udržateľnejšie výsledky. A ďalej po tretie, nesmieme nikdy zabúdať na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti, ale popri tom musíme tiež eh, presviečať širokú populáciu, že ľudské a základné práva sú tiež e, ich právami. Ďalej po piete je dôležité chrániť a ceniť si našu občianskú spoločnosť v Európskej únii. Sme znepokojení čoraz menším priestorom občianskej spoločnosti a chceme k tomuto zverejniť v decembri rozsiahlejšiu správu. A ešte v neposlednom rade by som chcel navrhnúť, pán predseda, aby sa lepšie využívali služby z agentúry pre základné práva. Vy ste vytvorili túto inštitúciu, aby vás podporovala v oblasti základných práv. Dali ste nám nezávislosť, aby sme posilnili integritu v tejto oblasti. Sme tu pre vás. Veľmi radi by sme vám slúžili ešte viac a veľmi radi by sme s vami viedli aj uši dialog o tom, ako ďalej posilniť náš mandát. Ďakujem. Ďakujeme pekne ešte predtým, ako pristúpime k diskusii o týchto otázkach, dali by sme slovo pani Adamu, ktorá sa vyjadrí k tejto správe za rok 2016. Ide o správu o uplatňovaní charty základných práv. Nech sa páči a potom bude priestor klásť otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela zablahoželať eh, Michaelovi Flahertymu. Je vždy veľkým potešením vypočuť si jeho vystúpenia a chcela by som pri tejto príležitosti zdôrazniť, že komisia má v pláne intenzívne využívať prácu agentúry pre základné práva. V tejto chvíli mi napadá tá štúdia Midas 2. Je to obrovská studnica informácií, e, ktoré chceme využívať aj v boji proti rasizmu a ďalej. Druhý aspekt sa týka toho, že agentúra zvyšuje svoju operatívnosť, e, je priamo prítomná v hotspotoch, snaží sa koordinovať svoju prácu s ostatnými agentúrami. Komisia toto vníma e, veľmi pozitívne. Ja som dnes prišla, aby som vám priblížila šiestu správu Komisie o uplatňovaní Charty základných práv. Je to súčasťou širšej stratégie uplatňovania charty, ktorú sme spustili po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Uvádzame tu ktorých oblastiach inštitúcie presadzujú túto chartu, taktiež sa orientujeme aj na um, prípady judikatúry aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni, ale tiež spomíname aj výzvy. Táto šiesta správa začína pripomienkou toho, že rok 2016 nebol zvyčajným rokom. Boli sme vystavení mnohým rozmanitým výzvam, a to znamená, že základné práva boli vystavené veľkej skúške. A v takomto kontexte sme zaznamenali eh, taktiež zmáhajúci sa populizmus a tiež istú nostalgiu po zašlých časoch eh, v snahe prekonať bezpečnostné hrozby alebo hospodárske ťažkosti. Predseda komisie Juncker pred niekoľkými týždňami predniesol svoj prejav o stave únie a vyjadril sa, že aj o rok neskôr výzvy ani zďaleka nie sú prekonané, ale ak by som mohla parafrázovať, aj je tu priestor, príležitosti, musíme využiť túto dynamiku. V správe komisie o charte e, upozorňujeme na tri veci a v podstate vychádzame z toho, e, čo práve uviedol aj riaditeľ agentúry pre základné práva. Poprvé, e, naša únia je úniou hodnot, e, nie sme len spoločným trhom. Hodnoty sú základom našej únie. A toto jasne rezonuje aj e, v prejave nášho predsedu, ale tiež v našej správe. Pán Flaherty už uviedol, že to nie je nejakou morálnou povinnosťou. Charta je právne záväzným dokumentom, keď hovoríme o základných právach je to právne záväzný dokument pre nás všetkých, pre všetky inštitúcie, predovšetkým pre komisiu, ale aj pre členské štáty pri implementácii legislatívy EÚ. Komisia musí dbať na dodržiavanie zmluv, preto má primárnu úlohu v tomto smere. Zdieľame túto úlohu s ostatnými inštitúciami v oblasti princípov právneho štátu a správa stručne popisuje aj náš prebiehajúci dialog, napríklad o aspektoch rámca právneho štátu v prípade Polska Ďalej druhá vec, ktorú správe zdôrazňujeme, sa týka významu nezávislého externého dohľadu a tu naozaj e, veľmi zdôrazňujeme význam Európskeho súdneho dvora v tom, ako sa vykladá a uplatňuje charta predsedovanie týchto práv. E, Posúvame sa ďalej práve vďaka nášmu súdnemu dvoru, ktorý nám v tomto pomáha. A ďalej nezávislosť súdnictva, tá je kľúčová v snahe zaistiť e, zdravú podobu demokracie a dodržovanie princípov právneho štátu. Ďalej po druhé, e, občianská spoločnosť obhajcov ľudských práv. Komisia podporuje obhajcov ľudských práv. Včera sme si pripomenuli 10. výročie Equinetu, ale tiež v nadväznosti na vašu správu z minulého roka sa venujeme posilneniu našej podpory obhajcom ľudských práv Poskytujeme aj operatívne granty v snahe vytvoriť Európsku sieť Národných inštitútov pre ľudské práva a domnievame sa, že sa v tomto smere dá ešte urobiť o mnoho viac. Tešíme sa teda na správu agentúry o priestore pre občianskú spoločnosť. Musíme to podrobne zmapovať, musíme vychádzať zo skutočných poznatkov z praxe, čo sa týka činnosti mimovládok v členských štátoch, aby sme mohli ďalej pomenovať, aké existujú potreby a čo je potrebné napraviť. A to sa nadvezuje aj na správu pani Intveld z minulého roka. Ďalej, významnou súčasťou zdravej demokracie na základe základných práv je, že členské štáty musia preukázať odhodlanie položiť základné práva do centra pozornosti. Keďže komisia podporuje e, členské štáty aj financovaním odbornou prípravou, školením, aby sa skutočne stala táto charta súčasťou krokov implementácie európskej legislatívy minulý rok. Uvediem len jeden príklad. Sme spustili nástroj eh, hodnotenia základných práv. Je to elektronický nástroj, ktorý sme vyvinuli z projektu z Agentúry pre základné práva, aby sme upozornili občanov na ich práva, ale tiež ako si ich vynútiť a na koho sa obrátiť v prípade, že dojde k porušeniu základných práv. Tiež sme podporili agentúru po vypracovaní nového nástroja, nazvali ho EFRIS, ktorý bude mapovať jednoduchým spôsobom všetky správy o základných právach na úrovni EÚ, Rady Európy, OSN, podľa členských štátov a podľa jednotlivých tém, aby sme mali jasnejší prehľad o situácii aj pre členské štáty a tu sa nadvezuje tiež na správu pani Infeld z minulého roka. Myslím si, že je tu veľký potenciál podporiť naše inštitúcie a ich kroky v tomto smere ďalej. Po tretie, v našej správe uvádzame, že základné práva ovplyvňujú všetky oblasti pôsobnosti a sú prospešné všetkým občanom únie. Aj tu sa vraciam k pánovi Oflahertimu. Musíme zdôrazňovať, že ľudské práva sú nevyhnutné nemôžu sa už brať ako samozrejmosť, keď hovoríme o základných právach. Ľudia eh, keď eh, skúmajú otázky ako napríklad práva žien, eh, rodo, rodové práva, procesné práva. Toto sú všetky tie oblasti, ktoré by sme mali do diskusie zahrnúť a mali by sme komunikovať Um, o všetkých z nich. A uh, v oblasti, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť, je boj proti nenávistným vyjadreniam, ochrana detí, migrácia, právo na azyl, to sú tie evidentné veci. A ja uvedem niekoľko prí, príkladov, um, predtým než uzavriem to, čo sme uh, v tej správe vyzdvihli uh, proti predchádzajúcemu roku. Európsky pilier sociálnych práv je spomenutý, obsahuje niekoľko princípov, ktoré nenahrádzajú samozrejme chartu práv, chartu základných práv, ale majú možnosť, eh, alebo majú, je príležitosť ju ďalej propagovať. Napríklad chudoba detí, rómske deti, to sme práve spomínali, to dúfame eh, sa stane, alebo dá nám, dá nám príležitosť skúmať eh, túto vec ešte neskôr. My už tento semester využívame takýmto spôsobom. Vydali sme 5 e, odporúčaní špecifických pre krajiny o rómskych deťoch. Výsledky zatiaľ sa nedostavujú, ale chcem povedať, e, že boj proti rasizmu, napríklad aj ďalšou takouto oblasťou minulý rok sme vytvorili vysokou úrovňou skupinu na boj proti rasizmu, xenofóbii a všetkým formám netolerancie. A myslíme si, že je to veľmi zaujímavý zážitok, veľmi zaujímavá skúsenosť, kde spájame členské štáty, mimovládne organizácie Rady Európy, um, našu inštitúciu a snažíme sa e, poskytnúť usmernenia, napríklad k e, vzdelávaniu policajtov, k príprave policajtov. Riešime problém, prečo Romovia nenahlasujú, e, dáme tomu útoky, ale problémy, prečo sa boja. Ďalej usmernenia pre riešenie obetí alebo poškodených treba takisto dopracovať a pracujeme aj s IT spoločnosťami, snažíme, snažíme sa vypracovať určitý kódex, aby e, napríklad e, tie nenávisné útoky a prejavy, ktoré sú e, nelegálne offline, boli nelegálne aj online, teda na internete, o tomto sme hovorili v Štrasburgu. A možno posledná vec, ktorou by som uzavrela. Ehm, minulý rok na každoročnom kolokviu pro ľudské práva sme hovorili o pluralite v médiách a demokracii a máme smernicu o médiách, ktorá momentálne je v procese e, rokovaní. E, obsahuje napríklad ustanovenia, ktoré by e, obsahovali obmedzenia kladené na médiá z pohľadu regulátorov, ale zároveň sa snažíme uvoľniť tlak na médiá. Skúmame tiež algoritmy a účinky ich účinky a tu Európsky parlament e, rokuje o tom, čo by sa dalo uplatniť. A je to tiež vec z hľadiska ľudských práv a slobody vyjadrenia, ochrany údajov a tak ďalej, nediskriminácie. Veľmi dôležité. Takže ja rada veľmi, veľmi rada odpoviem na vaše otázky. Fajn. E, vypočujeme si otázky aj na pána Flahartyho, aj pani Adamu. Pán Engels tu nie je, on je spravodajcom, takže by som dal slovo rečníkom v tom poradí, v akom požiadali o slovo, ale máme jednu takú praktickú otázku na Michaela Flahertyho. Vy ste spomenuli, eh, a spom- bolo to spomenuté už predtým, vy ste spomenuli využitie agentúry jednotlivými členmi, respektíve poslancami. O tomto sa už hovorilo, ale máte nejaké príklady, eh, kedy by to mohli jednotliví poslanci urobiť, pretože tie kritéria sú pomerne striktné toho, čo agentúra pre základné práva môže, nemôže robiť, ako zbiera údaje, e, ako vlastne môžu um, poslanci v tejto svojej práci e, postupovať a čo to z praktického hľadiska bude znamenať. E, pani Engel, tá tiež môže odpovedať na otázky Pán Jurek, vy ste prvý na zozname. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám otázku, ktorá sa týka niekoľkých záležitostí. Súvisí to s tým, čo sa stalo minulý rok. Správa hovorí o najnovšom vývoji, ale nespomína veľmi zaujímavú e, zaujímavý príhovor riaditeľa FRA. A moja otázka je následovná. Vy e, ste nehovorili o tom, čo sa udialo vo Francúzsku. Francúzsko schválilo zákon, kde um, stiažuje prístup k, abort- k potratu kde pardon, tento zákon ruší e, tie prekážky, ktoré stoja v ceste interrupciám a e, v prípade interrupcií, ak povieme, že e, porušujú právo na život, tak by to malo automaticky, by mal, tak mala interrupcia automaticky viesť k trestu. A ohľadom článku 2 sa chcem spýtať eh, Holand, eh, alebo chcem otázku adresovať Holandsku. Eh, nebudem hovoriť o eutanázii, keď ja som proti eutanázii, lebo právo na život je, je základné právo. Avšak berie sa toto právo za trocha nižšie než rôzne finančné alebo majetkové práva. A teraz sa vrátim k tomu Holandsku. V Holandsku osoba, ktorá nebola privedomí bola usmrtená eutanáziou a ja sa chcem spýtať, eh, ako nakladať s takýmito flagrantnými prípadmi, aj keď podľa mňa eutanázia je vždy násilná smrť, ale čo s takýmito prípadmi? A eh, ďalej je tu otázka eh, výchovy detí. V, refer- v, v Rumunsku sa bude konať referendum o rodičovských právach a parlament chce toto, parlamentum, chce toto referendum zastaviť E, týka sa to otázky homosexuality. Rodičia e, týchto detí bojovali proti komunizmu a chceli e, týmto deťom vštepiť, alebo chcú týmto deťom vštepiť určité hodnoty. A ja v Polsku apelujem na orgány, aby reagovali vždy, ak sa dôstojnosť jednotlivcov narúša a tieto prípady to sú presne to je presne e, to, proti čomu by štátne orgány mali zasiahnuť. A potom je tu otázka článku 11 Charty základných práv a slobod, ktorá, ktorý hovorí, že sloboda informácií a e, sloboda vyjadrovania by mali byť postavené na rovnakú úroveň. Avšak politika je niekedy e, diskriminačná. Poprosím, hovorí pán predsedajúci. Držte sa dvoch minút. Vážená kolegyňa, máte nejaký procedurálny bod? Sadmi. Faktická poznámka. Je ja mi ľúto, že to musím predniesť. Myslím si, že došlo k problému vo vyjadrení pána Jureka. On za každým využíva eh, tento pseudopríklad Francúzska, aby eh, jasne predniesol svoje tvrdenia, že údajne došlo k porušeniu práva na eh, slobodu prejavu. My sme vo Francúzsku za možnosť voľby v prípade interrupcií. Ja už som e, pánu Jurekovi viackrát povedala, e, sloboda prejavu je vo Francúzsku dodržaná a teraz v tomto novom zákone došlo k tomu, že tí, ktorí využívajú objavenie na internete oficiálneho média francúzskeho orgánu, aby e, pôsobili proti interrupciám, tak ide o sankcie. Teda tí, ktorí podvádzajú na internete a v informáciách, ktorí zavádzajú, teraz sú pokrytí e, základom. Je to e, veľmi ďaleko od toho, e, ako to popísal pán Jurek. Na budúce mi to, mu to vysvetlím opäť, ak opäť bude tvrdiť opak. Ďakujem za objasnenie, pán Engel. Dobré ráno, som rád, že ste prišli presne včas. Ďakujem kolegyni za toto objasnenie. Chcete položiť otázku, pán Engelo? Nie. Ďalej mám na zozname Barbaru Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda, a ďakujem pánovi Flahertimu za to, čo urobil v tom relatívne eh, dlhom čase. A myslím si, že práve agentúra FRA by si zaslúžila posilnenie mandátu. Ja mám niekoľko otázok ku konkrétnym bodom. Čo sa týka utečencov, Je to bod, eh, ku ktorému eh, by sme mali eh, prikladať väčší význam a, a snahu o stabilizovať určité stropy pre imigráciu. To znamená, že zaviesť kvóty pre jednotlivé krajiny. To je samozrejme v protirečení k tomu, že by sme mali pristupovať e, ku každému prípadu individuálne a samozrejme dodržať e, súdržnosť e, rodín. Tento princíp sa častokrát zanedbáva. Otázka je, že čo môžeme v tomto ohľade urobiť, pretože informácie, ktoré máme dnes k dispozícii, jednoducho nestačia. Čo sa bod, týka bodu boja proti terorizmu, e, predstavili ste víziu, ktorá je pesimistická aj vzhľadom na to, že e, séria zákonov o núdzových e, stavoch, stavoch majú tendenciu byť začlenené do bežných zákonov. Takže mnohé práva sa, ich platnosť sa pozastavuje na neurčitý čas. A to je napríklad fenomén, ktorý je výrazne prítomný napríklad e, vo Francúzsku. E, teraz počas e, prezidentovania pána Makrovania. No a potom je tu realita hotspotov. Pán Flaherty povedal, že agentúra FRA nie len aktívna, nielen v hotspotoch v Grécku a v Taliansku, ale aj v oblastiach e, tretích krajín. Chcel by som e, vedieť, čo ste zistili v Líbii, v Tunisku a v iných e, tretích krajinách. A posledná otázka je na predstaviteľku komisie. Ďakujem jej za jej príspevok, avšak je tu zásadná otázka čo znamená zasiahnuť ex post pri e, obrane základných ľudských práv. V prípade politík, ktoré spôsobujú e, porušovanie charty alebo základných e, ľudských práv zo strany orgánu, ktorý je zodpovedný za implementáciu zákonov, ktoré vedú k porušovaniu základných práv. Mi to príde ako e, keby ambulancia e, prišla až veľmi dlho potom, ako sa stane nejaká nehoda. Ďakujem. Je to rozsiahla téma, takže viem, že máte chuť hovoriť dlhšie, ale e, ak nebudete hovoriť do dvoch minút, tak to nebude fungovať ďalej. Lídia Juroka. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu v tejto oblasti. Ďakujem obom našim hostom. Ja by som eh, mohla vyzvihnúť niekoľko oblastí, ale budem sa venovať Rómom, pretože o ostatných oblastiach už hovorili iní. Ja by som chcela poďakovať za vašu prácu v tejto oblasti. Tej práce je tam veľa a eh, k tomu, čo povedal pán predseda, ako by sme mohli teda ešte užšie spolupracovať, ja by som eh, chcela prispieť jednu vec, Ja by som chcela poprosiť, aby ste spolupracovali s našim výborom na probléme vzdelávania a segregácie Rómov, pretože vy ste v tejto oblasti uvedli veľa práce, ale navrhujem, aby sme spolu vypracovali návrh plánu B, tak povediac, v tých oblastiach, kde e, segregácia zatiaľ nie je, nie je odstránená. E, mali by sme si dať možno nejaký limit, e, časový limit členským štátom, aby napríklad e, odstránili segregáciu v e, školských triedach. Ja som ja viem o práci s Andrejom Ivanovom a ďakujem vám, že sa tieto veci konečne berú vážne. Jedna ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, teda pre Rómov je program Equinet. Pred desiatimi rokmi smernica proti rasovej diskriminácii poskytla v, tomto, v tejto oblasti veľký impuls a myslím si, že ak budeme spolupracovať váš tým a náš tým a využijeme systém FRA, tak týmto budeme môcť občanom dať do rúk informácie, ktoré im pomôžu. A tu nejde už len o otázku segregácie, ale aj o otázku zberu údajov e, o desegregovanom živote Rómov a Tie body, tie body, ktoré ste spomenuli, ktoré sa týka Romov, sú dôležité, ale myslím, že budeme musieť e, túto tému pre, pre, premietnúť aj do stratégie na roky 2020-2030. Takže by sme chceli poprosiť, aby sme tejto veci dali väčší impuls otázke, či nájdeme nejaký právny základ, či v konečnom dôsledku budeme uplatňovať aj sankcie, lebo to je podľa mňa najväčšia prekážka um, dosahovaním nejakých výsledkov, teda nedostatok sankcií, my sme na, na ceste, pohybujeme sa smerom k cieľu, FRA nám môže ukázať cestu a spoločne vieme posilniť určité snahy, ale chcela by som poprosiť o informáciu k tomu, čo sa udialo za posledných 10 rokov. Ten vývoj nie je až taký, aký Rómovia aj väčšina očakávali. Migrácia tá do tohto vstupu ako veľmi dôležitá téma, úplne mení E, mení e, pohľad na vec. E, mali by sme začať teda pracovať na oddelení týchto vecí, ale zároveň z hľadiska migrácie Romov treba pracovať na veciach, ktoré máme spoločné, napríklad integrované vzdelávanie. A vzhľadom k tomu pomalému napredovaniu by som sa chcela spýtať, či máte nejaké údaje o tom, akú radikalizáciu spôsobujú tieto problémy v rómskej komunite, pretože antropológovia vykonávajú výskumy. V posledných dvoch, trokoch, troch rokoch sa ukazuje medzi, medzi poskytovanými a získanými informáciami eh, na problematiku Rómov sa míňa veľa peňazí. Naposledy tu padla cifra 1,5 miliardy eur. ja by som sa chcela spýtať eh, napríklad na iniciatívu eh, aplikácie v telefónoch, ktorá pomáha najchudobnejším v Maďarsku. Máme takýto nástroj, e, prostredníctvom ktorého sa najchudobnejší v tých najchudobnejších regiónoch môžu pripojiť k systému. Um, Sophie Netfeld, ďakujem. E, pán predseda, v prvom rade by som chcela poďakovať e, pani Adamu aj pánovi Flahertimu za odvedenú prácu, za informácie a za e, to, ako zastávajú európske hodnoty. Ale musím povedať, že formát tohto stretnutia už ukazuje, že my neriešime základné práva správnym spôsobom. Riešime ich, ako by išlo o nejakú administratívnu alebo technokratickú záležitosť, ale mala by to byť, ako hovoria po nemecky, zache. To by mala byť základná vec pre Eh, pre, pre našich politických lídrov. A napriek tomu sa k tomu stále stavíme takto technokraticky. Ja si myslím, že robíme chybu a pani Adamu celkom správne povedala, že Európska komisia je strážco, strážcom zmluv. Ja viem, že odvádzate, tvrdú, že odvádzate dobrú prácu, ale na politickej úrovni eh, Európska komisia sa nespráva ako strážca zmluv a vždy sa snaží vyhýbať, keď eh, žiadame napríklad kolegium o o presadzovanie základných práv, či už ide o súkromie, práve LGBT, Litvu, e, azylovú politiku. Um, vieme, že tu existujú rozdielne prístupy, napríklad v Maďarsku a v Polsku a problémom je to, že ak aj dajme tomu proeurópske sily, či už sú fanaticky alebo umiernene proeurópske, dajme tomu, nazvime to mainstream, stále považujú Európsku úniu za akúsi technokratickú spoluprácu. Tak zaujímavé je, že proti EU sily, pr, e, sily proti um, rovnosti uh, homofóbne, xenofóbne, sexistické sily uh, e, už dávno zistili, že na e, platforme Európskej únie si môžu túto svoju agendu a túto svoju polievočku prihrievať a to vrátanie tejto snemovne. My, to je veľmi čudné, lebo my financujeme skupiny, ktoré sú veľmi silne proti e, možnosti voľby. A to ide proti e, tým našim zámerom, čiže nie je to veľmi inteligentné a myslím, že by sme mali byť e, o mnoho menej zdržanlivý pri e, podpore základných práv, pretože my o tom veľa hovoríme, ale je to ako keby ste sa pozreli na globálnej úrovni. E, otázka Číny a Sádskej Arábie, ktoré to, tieto štáty debatujú o ľudských právach. To je jednoducho vyprázdnenie tohto pojmu a toto je určite záležitosť, ktorá nám leží na srdci, ľudské práva, ale nemali by sme tento termín vyprázdňovať a zosmiešňovať. A nejde o realitu, ktorá je len na papieri, ale o realitu, ktorá sa týka skutočných ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ja sympatizujem s týmto názorom, ale zároveň um, tu máme riaditeľa pre Európsku agentúru pre základné práva a Eh, riaditeľku z komisie a my by sme mali hovoriť o správe, ktorú máme pred sebou a tie veci, ktoré sa tam objavujú, to sú naozaj závažné záležitosti a takisto sú tu citlivé oblasti ako utečenci, um, Rómovia. Všetko toto sa snažiť zhustiť do jednej debaty. Eh, Skrátka, mali by sme tomu dať nejakú štruktúru, aby nám na to naši hostia mohli odpovedať a Zároveň je tu fakt, že máme agentúru, ktorá sa naozaj snaží maximálne reagovať na situáciu, čiže e, treba e, tu na pôde parlamentu nájsť nejaké porozumenie o tom, čo sa vlastne snažíme robiť, že máme tu agentúru a e, treba komunikovať otvorene. No, ja viem, že každý tu chce hovoriť 4 minúty, ja to úplne chápem, ale skúsme prejaviť väčšiu rečníckú disciplínu dve minúty, vysvetlil som, to je potrebné. Frank, áno, viem. Dobre. Takže, fajn, hovorme dlho. Pani Činy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim dodržať rečnícky čas dvoch minút. Budem veľmi zhrňujúca. Chcel by som sa ehm, poďakovať pán pánovi O'Flahertymu a pani Adamo za veľmi zaujímavé informácie, a ktoré sa týkajú témy, ktoré sú mimoriadne zaujímavé eh, a ktorým venujeme veľkú pozornosť. Eh, videli sme, že komunikácia zo strany eh, komisie konkrétne spomínala boj proti terorizmu práve kvôli tomu, ako, akým spôsobom sa integrujú základné práva do e, bežnej legislatívy. Myslím si, že to je veľmi veľká e, úloha a samozrejme musíme to naozaj ďalej verifikovať, aby sme prevedli. No a k doktorke Adamo by som chcela dodať, e, keby k tomuto mohla niečo dodať, bola by som veľmi vďačná. A samozrejme pánovi doktorovi Flaher, o Flahertymu musím dodať ešte aj niečo, čo mi leží na srdci a to je starostlivosť o eh, mladistvých, respektíve o eh, čo sa týka detí bez sprievodu. Eh, máme v Taliansku legislatívu, ktorá si vyžaduje osobitú pozornosť pre tieto deti a samozrejme aj ich zverenie do ďalšej starostlivosti. A samozrejme neexistuje ešte dostatočná starostlivosť o tie deti, ktoré boli vystavené násiliu alebo zneužívania. Ale my máme v Taliansku aj takúto e, špecifickú starostlivosť, e, takže azda e, by ste mohli využiť tie legislatívne mm, ustanovenia, ktoré v súčasnosti používa Taliansko. Takže som sa zmestila do dvoch minút, pán predseda. Ospravedlňujem sa, Katarína. Neobracal som sa na vás, ale obracal som sa na ostatných, ktorí chceli spomenúť čo najviac veľmi hĺbkových e, tém. A každopádne vám ďakujem. E, pani Mecola. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán riaditeľ, e, za to, že ste dnes prišli a za výbornú prácu, ktorú vaša agentúra odvádza v súčasných časoch zvýšených bezpečnostných nárokov a populizmus. Je o to dôležitejšie, aby e, existovala taká agentúra, ktorá sa zaoberá základnými ľudskými právami. Samozrejme, e, vaša e, úloha ani to, čo obraňujete, nemusíte byť, nemusí byť vždy to najpopulárnejšie tam, kde sa nachádzate. Avšak myslím si, že to dobre ilustruje práve Európsku úniu hodnôt, ktorú tak vyzdvihujeme a myslím si, že práve takáto eh, agentúra poukazuje na to, že sme oveľa viacej než len hospodársky eh, blok. Videli sme, že v prípade xenofóbii a populizmu vidíme nebezpečný nárast a my sa im musíme postaviť. A som preto veľmi eh, vďačná za prácu, ktorú agentúra vykonáva, keď bojuje E, proti týmto konceptom, ktoré sa odkláňajú od našich európskych spôsobov. A samozrejme tí ľudia, ktorí si e, nevyžadujú medzinárodnú e, ochranu, musia byť vrátení do e, krajín e, pôvodu, samozrejme e, pri zachovaní všetkej dôstojnosti. A dúfam, že práve v tomto ohľade bude mať vaša agentúra nezastupiteľné miesto. Chcela by som sa teraz ešte vyjadriť k nenávisným prejavom online. Ako, čo očakávate že tento problém pretrvá. E, je tu dosť e, povedomia o tomto e, probléme a robia policajné orgány, občianská spoločnosť a štáty dosť dosť činnosti na to, aby potierali túto činnosť, alebo treba zaangažovať viac aktérov, povedzme, zo súkromných e, sektorov. E, pretože musím e, povedať, že my nevidíme nejaké protirečenie, prečo by sme nemali mať veľmi silné, povedzme, policajné orgány a na druhej strane aj silnú ochranu e, ľudských e, e, práv. A preto potrebujeme silnú agentúru, ktorá obraňuje základné ľudské práva. To je predovšetkým vaša úloha. Ďakujem. A teraz E, Frank Engel ako spravodajca, ako náš posledný rečník. Ďakujem veľmi pekne, Claude. E, ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, že som tu nebol od začiatku, avšak e, vracal som sa z misie z Afriky uprostred noci a nemal som to úplne synchronizované v mojom programe. Avšak bol som informovaný e, mojim asistentom, e, že ste sa sústreďovali na témy, ktoré sú uvedené v návrhu e, správy, ktorá je momentálne v procese a ktorá vám bude rozdistribuovaná v krátkom čase a ktorá sa samozrejme týka aj faktu, že som bol už v kontakte s agentúrou počas zasadnutia v Štrásburgu a samozrejme a samozrejme dostali sme aj veľmi veľa pozmeňovacích e, návrhov zo strany agentúry, aby sme to upravili v tých hlavných témach, za čo ďakujem. E, dva alebo tri e, témy, pretože nechcem tento proces predlžovať viac, ako je to potrebné je jasné, že je tu hlavná téma, ktorá je spojená e, s migráciou, s ľuďmi, ktorí sú trochu odlišní a reakcie e, na to, že títo ľudia sú e, odlišní. Snažím sa nájsť nejakú akceptovateľnú formuláciu toho, čo sa deje. A snažím sa vedome zameriavať sa na tohto ročnú správu. No a ďalšou záležitosťou je právny štát, hm, pretože toho, čo sme eh, svedkami, a to naprieč celým e, kontinentom v súčasnosti e, v, oblasti e, riadenia a správy vidíme mnoho odklonov. A pokiaľ sa nám nepodarí tento trend zastaviť teraz, potom skončíme v období, ktoré vôbec nie je praznivé. Hm, nie je to nie je to záležitosť jednej či druhej krajiny, ale je to záležitosť jednej a potom druhej a tretej e, krajiny a dominového e, efektu. A tieto fenomény, ako povedali e, ostatné, je práve núdzový stav, ktorý sa stáva stálym núdzovým stavom, ale nič také by nemalo existovať. Nemôžeme predstierať, že v snahe chytať kriminálnikov a terorista a teroristam a pritom iba odchytávame cestujúcich, takých ako sme vy, ako sme my. Bezpečnostné politiky v reálne k ničomu e, nevedú a skôr na prekážku diskusie. A čo sa týka organizácie tejto správy tento rok, Eh, hovorím sa a obraciam sa teraz aj na tieňových správodajcov, ale aj na ostatných. Eh, ideálne eh, pripravíme správu, ktorá bude o niečo kratšia, čo by znamenalo, že že nedostaneme 1500 pozmeňovacích návrhov, ktoré budeme začleniť a budeme musieť spomenúť všetky základné ľudské práva vo všetkých pádoch pretože e, pani Sorha pripravuje inú e, správu. Ja sa samozrejme e, nezadzujem význam tejto správy k tejto záležitosti. Avšak nemali by sme duplikovať tie snahy v našej správe. A samozrejme nájdeme spôsob, a pokiaľ nájdeme nejaké prepojenia, referencie a odkazy, bude to samozrejme v poriadku. Avšak musíme hovoriť o ďalších individuálnych témach a máme tu celý zoznam e, tém a e, uznesení parlamentu a správ, e, ktoré sú pripravované, ktoré boli prijaté alebo budú prijaté ku konkrétnym oblastiam základných práv, kde by dávalo zmysel, aspoň si myslím, by sme mali eh, tieto texty eh, samostatné a eh, potom správa o základných ľudských právach bude za rok 2015 a 2016 bude politicky zrozumiteľnejšia práve prostredníctvom toho, že bude kratšia. Bol by som veľmi rád, keby sa na toto podujali aj kolegovia. Je mi jasné, že tá správa v žiadnom prípade nebude taká krátka, ako ju momentálne navrhujeme, že sa nejako na, navýši. Obdivujem optimizmus spravodajcu a uvidíme, koľko pozmeňovacích návrhov spravodajca dostane. Ja teraz nikoho nevyzývam na, na predloženie ďalších pozmeňovacích návrhov. Eh, uvidíme, eh, akej odmeny sa vám dostane eh, pán Engel a a koľko pozmeňovacích návrhov nakoniec dostanete. Ja som tu už dostatočne dlhý čas, aby som vedel, eh, k akému číslu sa nakoniec počet pozmeňovacích návrhov stočí. Dobre, eh, kolegovia, eh, žiadal niekto o slovo, ja som ho vynechal. Nie a e, budúci týždeň idem e, s mojim tímom do Viedne navštíviť e, agentúru. Ja už som tam bol, ale pozrieme sa na prácu agentúry. Stretol som sa už pred nejakým časom ešte s predchodcami pána O'Flahertyho. A jeho práca je naozaj veľmi náročná, pretože pracuje v veľmi veľkom počte oblastí, ktoré sú nesmierne citlivé. Takže teraz dám slovo naspäť Michaelmu, Michaelovi O'Flahertovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Odpoviem na vašu otázku a to je záležitosť, akým spôsobom eh, jednotliví eh, poslanci môžu spolupracovať a môžeme ich podporiť. Niektorí kolegovia e, už popísali, akým spôsobom e, táto spolupráca môže vyzerať. E, napríklad hovorili sme o uznesení. To sú konkrétne úlohy pre agentúry. Hovorilo sa tu, pani Jaroka hovorila o možnostiach spolupráce. A to je presne ten druh spolupráce, o ktorej sme hovorili a vrátim sa k vašemu e, bodu, ktorý ste spomínali o Romoch neskôr. E, čo sa týka dát, máme obrovský, e, obrovskú zásobareň dát, ktoré sú k dispozícii online, ktoré sú k dispozícii vám, ale samozrejme radi urobíme aj jednotlivé briefingy pre vás. Máme tu schopnosť poskytnúť tento typ tento typ dát. A Kiara Adamo e, hovorila o e, informačnom systéme ľudských práv, ktorý zatiaľ nefunguje, ale čo skoro bude. Ale myslím si, že to bude naozaj veľmi dobrou databázou údajov o základných ľudských práv o všetkých členských štátoch. To sú iba niektoré príklady. Pán Jurek, ďakujem veľmi pekne za vaše e, pripomienku. Ja by som vás chcel uistiť, že agentúra prostredníctvom svojho mandátu e, chce zachovávať dôstojnosť e, celej našej spoločnosti. Avšak e, to môžeme robiť iba v rozsahu našeho mandátu a európskych kompetencií. A to, čo ste spomínali, nie je v našej pôsobnosti. Zaoberáme sa životom a mnohými inými právami, avšak iba v tom rozsahu európskej kompetencie a samozrejme musíme zobrať do úvahy aj náš mandát a viacročný finančný rámec. Pani Spinelli, hovorili ste o tom, ako náš mandát posilniť. Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slova. My si to tiež myslíme. Chceli by sme mať príležitosť pracovať eh, v oblasti súdnej a policajnej spolupráce eh, bez toho, aby sme sa museli eh, spoliehať na žiadosti doručenými inými orgánmi a Eh, inštitúciami. A to je presne to, eh, o čo ste žiadali. Eh, spomenuli ste kvóty, ktoré sa týkajú migrantov a obavy, že to môže viesť k zlému postaveniu jednotlivca a štiepeniu rodín. Nikdy nepríjmeme nič, ktoré, čo by viedlo k porušeniu existujúceho medzinárodného práva a akýkoľvek porušenie princípu eh, nerozdeľovania eh, rodiny eh, nerobíme. A mm, je to uvedené aj v nedávnej správe o presídlovaní, ktorá spomína o niektorých bodoch. Hovorili ste o spravodajských informáciách a o zákonoch ustanovujúcich núdzové stavy Myslím si, že, že sme už odprezentovali prvú časť tejto práce. Je to analýza právneho rámca v Európe, ktoré sa týka e, dohľadu e, bezpečnostných služieb. A tá druhá časť, ktorá sa momentálne e, pripravuje, je o implementácii týchto zákonov a kontrole týchto nových právomocí. To považujem za veľmi užitočné ospravedlňujem sa, ak som e, e, vytvoril nejaké zmetočné informácie, ktoré sa týkajú našeho pôsobenia v hotspotoch. My nepôsobíme v tretich krajinách. A hovoril som o, e, o tom, že budem, musíme sa na tých externých hraniciach viac angažovať, ale nie o pôsobení v hotspotoch v tretich krajinách. Ďakujem veľmi e, pekne ďalšiemu rečníkovi za otázku. E, chceme sa angažovať viacej a je to práve to, o čom som hovoril toto ráno. Nedávno e, sme vytvorili um, hodnotiaci hárok integrácie uh, Rómov v roku 2011 a 2016 a teraz začneme zbierať údaje o postavení Rómov v 16 členských krajinách EÚ, uh, ktoré predtým neboli obsiahnuté pri v tom predchádzajúcom uh, prieskume a získame taký celkový obraz o situácie. Zbierame dáta o výzvach pri integrácii Rómov na lokálnej úrovni a chceme s vami užšie spolupracovať pri boji proti antiromským náladám. A ďakujem e, veľmi pekne vám a e, všetkým poslancom za milé slova, ktoré sa týkali agentúre. Ale e, musím súhlasiť s pani Intveld, že toto, toto nie je čas na, ani na prehnanú skromnosť Ďakujem pani Kiniči, ďakujem veľmi pekne o slovách e, nedávneho vývoja v Taliansku. Bol som nedávno v Taliansku, navštívil som hotspoty na Sicílii a navštívil som aj e, orgány v Ríme. E, vidíme tu výrazný pokrok a prieskúmali sme aj o nový zákon o zverejnej osobe. A videli sme aj pokrok v hotspotoch na Sicílii E, nikto nemôže povedať, že sme situáciu vyriešili, avšak e, výrazné zlepšenia tak v Taliansku, ako aj v Grécku e, vítame. A pani Mecola, myslím si, že tá hlavná otázka je, pri vyššom pri, alebo pri zvýšenom výskyte nenávistných prejavov. E, toto nie je nejaká nová radikálna e, myšlienka, nie je to nejaké nové partnerstvo verejného a súkromného sektora, ale je to o implementácii zákona. Ľudia na to častokrát e, zabudajú. Potrebujeme tú základnú odpoveď. Môžete si hovoriť v niektorých častiach Európy, čo len chcete a nikdy nebudete postihovaní Takže okrem tých inovatívnych oblastí, o ktorých sme hovorili, mali by sme aspoň e, povedať, že zločin je zločin, no, prečin je prečin. E, a vy ste e, hovorili, pani Medzola o agentúre, ako by v tejto oblasti mohla urobiť viacej Áno, e, samozrejme, môžeme sa snažiť e, zabezpečiť pri dodržiavaní ľudských práv. Áno, môžeme urobiť viacej, ale potrebujeme väčšie kapacity a väčšie, e, väčšie príjmy. Momentálne sú naše kapacity natiahnuté na maximum Ospravedlňujem sa, ak som niekoho e, vynechal a samozrejme pán Engel, ďakujem veľmi pekne za vaše milé slova. My samozrejme vítame zameranie na e, právny štát, základné ľudské práva. Základné práva nie sú e, tým celým tým celým našim diapazonom činnosti. Je to skôr takéto pojivo medzi všetkými témami, ktorými sa zaoberá. Ďakujem Michael a teraz pani Adamo ku konkrétnym veciam. Ďakujem za veľmi konkrétne otázky. Začnem e, pani Spinelli, e, ktorá položila otázku, akým spôsobom napravíme niečo, e, čo už sa stalo, ako k tomu pristúpime ex post Áno, musíme k tomu pristúpiť proaktívne, aby sme v konečnom dôsledku nedostali sa do situácie, ktorá povedie k problému. Naša stratégia predpokladá, e, že sa snažíme ohodnotiť e, dopady charty ľudských e, práv pri schvalovaní každej legislatívy. Je to proces ktorý robíme na komisii systematickým spôsobom. A za každým, keď vydáme správu o dopadoch, sú tu e, veľmi komplikované oblasti. Sú tu veľmi citlivé oblasti, ktoré potrebujú dobrú rovnováhu a musíme zabezpečiť aj to, že Mm, kritéria primeranosti sú dobre vyhodnotené. A to nie je jednoduché. A v týchto oblastiach hovoríme o otázkach pani e, Kiniči, ktoré sú nesmierne e, citlivé. A to je predovšetkým oblasti boja proti terorizmu, e, ktoré boli prijaté minulý rok a samozrejme hovoríme o špecifických ex post hodnoteniach o možných dopadoch novej EU legislatívy. Aj Vďaka Európskemu parlamentu sa to podarilo uviezť do praxe a aby som sa vrátila k vašej otázke, práve teraz eh, sme v procese vypracovania o eh, hodnotenia dopadu eh, smernice o boji proti terorizmu a taktiež vyhodnocujeme činnosť organizácií na prezentovanie ľudských práv a využívame ich služby, aby sme to mohli vyhodnotiť. Takže Snažíme sa pôsobiť vopred, eh, ex ante, aby sme to nemuseli potom naprávať ex post. Eh, niekedy je však potrebná aj táto náprava ex post v niektorých prípadoch. Ďalej, čo sa týka vašej otázky o deťoch, myslím si, že Michael už na to odpovedal. Eh, chcela by som len ešte raz zdôrazniť, že my sa snažíme presadzovať výmenu osvedčených postupov aj v Taliansku vrátane poručníctva. Minulý týždeň sme mali veľmi úspešné stretnutie, onedlho vznikne Európska sieť o poručníctve a téma práv dieťaťa v hotspotoch je veľmi aktuálna, ale tiež v zachytných centrách a tiež chceme na príležitosti nášho najbližšieho fóra 7. 8. novembra sa venovať otázkam a predsedovanie práv detí v zachytných centrách aj v kontexte trestného práva. Ďalej pani Mecola sa pýtala na nenávisné vyjadrenia na internete. Snažíme sa na to viac e, poukazovať, snažíme sa e, zvyšovať osvetu, uzatvárať partnerstva. Maltské predsedníctvo zorganizovalo veľmi úspešný seminár o tom, ako to rozvíjať, ako pôsobiť proti takýmto nenávisným vyjadreniam, vrátane xenofóbnym vyjadreniam. My na toto nadvezujeme monitorujeme internet aj s pomocou občianskej spoločnosti mimo vládok, e, IT firiem. A tiež sa snažíme v našom hodnotení, ktoré je k dispozícii na internete, môžem vám ho aj zaslať, snažíme sa um, vychádzať z toho, že zhruba v priemere 59% z toho, čo sa na internete považuje za nelegálne, e, čo podnecuje nenávisť e, a násilie, sa podarilo stiahnuť z internetu vďaka spolupráci s IT firmami, ale musíme sa to porovnať s údajmi z minulých rokov, keď e, ten priemer bol 28%, takže e, postupne sa nám to darí zlepšovať. Prepašte, ešte som zabudla na jednu podstatnú vec, aby som nadvezala na vystúpenie pani Infeld. Už odišla? Ja som e, možno trošku zdráhavá, nemyslím si však, že komisia je zdráhavá v presadzovaní práv. Len sa pozrite na vyjadrenia pána Junckera v jeho prejave o stave únie. Všetko sa to týkalo hodnôt. Len sa pozrite na včerajšie vystúpenie pána Timmermansa v rámci Equinetu. Myslím si, že e, je to len otázka formátu. Keď parlament e, alebo výbor LIBE chce prizvať politických lídrov, um, alebo aj za komisiu. Veľmi radi toto pozvanie príjmeme. Výborne, že bránite komisiu, dobre, to je vaša úloha, teší nás to. Ďakujem vám obom a želám agentúre pre základné práva veľa šťastia v ďalšej práci a chcem vás vyzvať, aby ste aj svojich kolegov podporovali v uzatváraní kontaktov s našim výborom. Teraz prejdeme i hneď k ďalšej téme. K bodu 6 chcel by som privítať riaditeľa Európskeho monitorového centra pre drogy a, a drogovú závislosť. A tiež máme zástupcov, ktorí prichádzajú za predsedický stôl z riadeceho výboru a z správnej rady e, tohto centra, pána Tomáš Zabranský a pán Wolfgang Götz. Ospravedlňujem sa, pán Tomáš Zabranský nemohol prísť, pretože sa necíti dobre dnes. Takže keď sa odsadia, pán Götz nám priblíži e, činnosť e, tohto centra v minulom roku. Dostane slovo aj pán Godsdale. Máme trošku časový skls, je mi to ľúto. Pán Godsdale je našim dobre známym hostom. Tému dáme slovo na úvod, aby nás informovala o činnosti agentúry a ešte raz vás srdečne vítam týmto. Nech sa páči, pán Gozdil, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení poslanci výboru LIBE, vážení poslanci Európskeho parlamentu, chcel by som sa poďakovať za to, že mám možnosť predložiť vám Všeobecnú správu o činnosti nášho centra za rok 2016. Rok 2016 bol rokom zmeny pre naše centrum. Bol to prvý rok môjho mandátu ako riaditeľa tohto centra. A zároveň sme sa snažili plniť pracovný program. Popri tom sme sa začali uvádzať do praxe aj ďalšie zmeny, ku ktorým sa vyjadrím podrobnejšie. Nebudem vám podrobne popisovať činnosť nášho centra Navrhujem, aby sme sa sústredili na niektoré základné informácie a čísla. Čo sme teda priniesli nové hľadiska nových poznatkov eh, vďaka činnosti nášho centra v situácii drog? Minulý rok eh, naše centrum poskytlo 44 nových eh, publikácií vedeckých a korporátnych, ktoré sa venujú tejto oblasti. V priebehu celého roka tiež sme vypracovali 27 vedeckých dokumentov alebo kapitol v publikáciách, kde sa popisujú nové poznatky o, o situácii v oblasti drog a pri akcii na drogy, taktiež sme vypracovali tri rozsiahle správy. Prvá z nich sa týka situácie na trhu s drogami. To sme prezentovali tu v Bruseli spolu s komisárom Avramopulosom a pri tejto príležitosti sme mali možnosť informovať poslancov Európskeho parlamentu aj o tom, že Máme nový odhad rozsahu a veľkosti trhu s drogami v Európe. Odhaduje sa to na 24 miliárd eur každoročne. Takýto je objem trhu s drogami v Európskej únii. Toto číslo je len prvým odhadom. Budeme eh, na ňom ďalej pracovať v najbližších rokoch, ale predsa len nám dáva zhruba konkrétny prehľad o tom, aké dopady sú na tomto trhu vrátanie produkcie drog, obchodovanie s drogami e, a taktiež e, konzumácie drog a tiež v súvislosti s organizovaným zločinom a terorizmom. Zabudol som ešte spomenúť, že sme prezentovali štyri štúdie veľmi konkrétne tematicky zamerané napríklad prevencia, predávkovania v kontexte naloxonu, taktiež e, prvá správa o trhu s drogami na internete a ďalšie dve publikácie. Jedna z nich sa týkala problematike hepatitidy C v súvislosti s konzumáciou drog. Mm, z hľadiska toho, čo sa zmenilo, čo sa nám podarilo zlepšiť, e, to je naša viditeľnosť. V porovnaní s minulým rokom tu zaznamenali milión návštevníkov našej stránky v priebehu celého roka a tiež e, zhruba 100 tisíc e, zhliadnutí videí, ktoré sme produkovali v minulom roku. Naďalej pracujeme na nových videách, e, kde chceme veľmi jednoducho a jasne didakticky popísať niektoré témy. Napríklad jedno z najslavnejších videí na našom kanáli YouTube sa týka definície dekriminalizácie. E, tu sa odvolávame nielen na situáciu v Európskej únii, ale aj mimo nej. Tiež sme rozpracovali e, našu činnosť v kontexte e, politických oblastí. Minulý rok iba na úrovni európskych inštitúcií vrátanie výboru LIBA v Európskom parlamente sme obdržali 36 žiadostí o vyjadrenie rôznych druhov rôznej povahy, napríklad naše centrum MCDDA poskytuje podrobné informácie eh, pri vyhodnocovaní akčného plánu a európskej stratégie v tejto oblasti. Taktiež poskytujeme eh, rôzne iné stanoviska na požiadanie. Naše centrum sa v minulom roku zúčastnilo 36 významných európskych a medzinárodných podujatí pri príležitosti ktorých sme prezentovali informácie, znalosti, poznatky spolu s členskými štátmi Európskej únie, pričom jedno z týchto významných podujatí v apríli bolo stretnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku eh, so špeciálnym zameraním na drogy. Tu sme nielen podporili delegáciu Európskej únie, ale tiež sme priamo prispeli k trom ďalším prezentáciám. Okrem iného tiež poskytujeme aktívnu podporu rozhodovacieho procesu na európskej úrovni, na národných úrovniach a v minulom roku sme vykonali 18 technických a vedeckých misií do členských štátov na požiadanie. Tam sa prejednávala celá škala rôznych tém. Okrem iného napríklad, ak by sa mohol vypichnúť jednu takúto tému, jednu návštevu, bola to návšteva do Švedska, tam sme prejednávali s kolegami možnosť lepšieho porozumenia zmien v situácii súvisiacej s um, predávkovaním drog v Švédsku. Tiež eh, rozvíjame ďalšie druhy našej činnosti v súlade so stratégiou na podporu odborníkov v tejto oblasti, odborníkov z praxe. Zorganizovali sme školenia zhruba 150 vedcov z Európy. Buď to súviselo s monitorovaním alebo s analýzou drogovej situácie a reakcií na konzumáciu drog, taktiež v spolupráci s CEPOLom sme prispeli k vyškoleniu 440 úradníkov z orgánov činných trestom konania, taktiež 29 tisíc špecifických návšteva stiahnutie informácií z nášho portálu o osvedčených postupoch sme zaznamenali, čo je najvýznamnejší referenčný rámec na výjimnu osvedčených postupov v oblasti eh, konzumácie drog, prevencie, liečby, odvykania a tiež ďalších súvislostí. V minulom roku poprvýkrát došlo k miernemu poklesu eh, vzniku nových psychoaktívnych látok, ktoré sa objavili na trhu s drogami v Európe vďaka systému včasného varovania, ktorý koordinuje naše centrum MCDDA. A však to vyvažuje aj skutočnosť, že spomedzi celkového počtu 620 eh, látok, ktoré monitoruje naše centrum v minulom roku, 423 z týchto látok bolo nájdených na európskom trhu v nejakej fáze. Je to dôležité poznamenať, pretože v mnohých prípadoch sa nás pýtajú, aká je situácia, koľko nových eh, psychoaktívnych látok sa objavuje na trhu. Isté, že došlo k miernemu poklesu. Je to možno jeden z dopadov niektorých legislatívnych opatrení, ktoré sa prijali buď vďaka európskemu systému včasného eh, varovania alebo vďaka kontrolným opatreniam členských štátov na úrovni rady, ale tiež jednotlivo na úrovni členských štátov. Dokazuje to však, eh, že je to len jedna strana mince. Druhou stranou mince je ešte stále to, že trh je naďalej dynamický, objavujú sa nové látky, potom postupne miznú z trhu v ďalšom roku. A chcel by som ešte zúrazniť, že aj keď celkový počet nových látok e, sa mierne znižuje, táto tendencia sa potvrdzuje tento rok, zdá sa. Máme však opačnú tendenciu a síce znižovanie počtu problémových látok. A v novembri sa chystáme spustiť 6. hodnotení rizik, konkrétnych rizikových látok na to, aby sme poukázali na to, aké nebezpečné, aké významné sú tieto látky. Sú to látky, ktoré e, v najväčšej miere spôsobujú prípady predávkovania v USA. Teda uvedomujeme si, aká je situácia nielen v Európe, ale aj v iných regiónoch sveta. Sledujeme toto dianie. Približil som vám teda niektoré z výsledkov našej práce, aké služby poskytujeme našim klientom. Tiež je tu menej viditeľná stránka našej činnosti. Aj tu sa snažíme o čo najväčšiu pridanú hodnotu a síce to, čo sa deje v rámci samotného centra. V minulom roku sme absolvovali 10 významných stretnutí. Každé z nich sa venovalo jednej z konkrétnych úloh centra Poprvýkrát sme tiež plne implementovali eh, nový balík predkladania správ, ktorý bol prijatý pred troma rokmi a ktorý odobrila aj naša riadiaca eh, rada tiež, eh, čo sa často nespomína, aspoň v posledných rokoch sa to nespomínalo, aj keď sa tomu venuje veľké úsilie, aj na úrovni nášho centra, aj na úrovni členských štátov je úsilie v oblasti indikátorov dodávania drog. Spomínate si iste, že pred niekoľkými rokmi komisia prijala plán a rada ho podporila. Tento plán sa týka ďalšieho rozvoja týchto ukazovateľov. Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že v decembri minulého roka sme uzavreli poslednú fázu toho, čo bolo naplánované na 4 roky. Zároveň prijímame, analizujeme nové dáta od vás, od nových zdrojov, vrátane e, dát otvoreného zdroja, taktiež e, nových druhov dát. E, tu som chcel vyzdvihnúť jeden pilotný projekt v spolupráci spoloč- so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Ešte na záver svojej prezentácie by som rád spomenul, aká bola výkonnosť nášho centra v poslednom roku. Možno si spomínate, že v pracovnom programe centra sa uvádza definícia všetkých činností a aká ich miera priority, pričom sa vychádza z toho, že na eh, tej prvej úrovni agentúra obyč, eh, sa zameriava na 100% plnenie. Z hľadiska priorít L2 je to 80% a v prípade priorit tretej úrovne je to minimálne 50%. Možno si spomínate, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, prvými rokmi, keď sme využívali tento systém, v prvých rokoch sme boli o niečo nižšie, ako bol ten stanovený 100 cieľ e, v prípade L1 a ďalej zhruba na 90% úrovni v prípade L2. Činnosti e, vďaka novej forme vyhodnocovania výkonnosti agentúry v priebehu celého roka, nielen e, v polovici a na konci roka vďaka tomu sa nám podarilo dosiahnuť o mnoho vyššiu mieru výkonnosti. To dokazuje, že je to lepšie vyvážené. Teda máme 97 plnenie všetkých aktivít v rámci prvej prioritnej úrovne a ďalej tie 3%, ktoré nám chýbajú k stovke, e, to e, spôsobí len isté omeškania, nemá to však dopad e, na celkovú mieru výsledkov za minulý rok. K tomu sa ešte vrátim. Čo sa týka druhej kategórie prioritných činností, tu sme nad tých, tými 80% a sme tiež na tom lepšie ako v minulom roku. A tiež sa nám podarilo lepšie nielen definovať tieto priority, ale sledovať ich plnenie v priebehu um, pracovného programu. A teraz sme eh, v rámci priority tretej oblasti L3 na úrovni 60 a celková výkonnosť agentúry sa zvyšuje. Chcel by som ešte zvorazniť, že minulý rok okrem eh, nášho pracovného programu sme vyvinuli aj dlhodobú stratégiu eh, až do roka 2025 a s veľkým potešením som mal možnosť vám prezentovať začiatkom tohto roka. Teraz, čo sa týka stručne rozpočtu financií, tu som si zvolil tri čísla, ktorými chcem dokázať, ako sa darí lepšie plniť rozpočet, lepšie plniť pracovný program agentúry. To prvé číslo je 100%. Poprvýkrát sa to podarilo v dejinách našej existencie. Podarilo sa nám na 100% splniť záväzky eh, teda viazané rozpočtové prostriedky, ktoré boli e, pridelené nášej agentúre, nášmu centru. Ďalej druhé číslo je 94,4%. Toto je percento plnenia toho prenosu. Viete, že niektoré činnosti začnú začiatkom roka, uzavrú sa až koncom roka, až e, teda na ďalší rok, dokonca sa môžu preniesť. V prípade všetkých agentúr je veľmi zložité zaistiť, aby potreby aj v rámci rozpočtu boli dobre zadefinované, tiež aby bolo dobre zaistené plnenie v minulosti. Sme v tejto oblasti mali trochu problémy z hľadiska zaistenia dobrého plnenia. Myslím si, že tých 94,4% eh, je veľmi dobré číslo. Prečo sa nám nepodarilo dosiahnuť 100%? No už je to preto, že niektoré zmluvy, niektoré grantové dohody, napríklad v prípade grantov na Retox, Niektoré členské štáty ku koncu roka neboli schopné um, doložiť všetko, čo bolo potrebné, teda vždy sa tam malé percento vráti, ktoré neboli um, členské štáty schopné vyčerpať. A ešte posledné číslo 16,5. Toto je uh, v priemere počet dní, odkedy naše centrum obdrží faktúru a uh, kým ju zaplatí. To dokazuje, že nie sú žiadne omeškania, vo finančnom a rozpočtovom riadení a plnení a procesy prebiehajú hladko v našej organizácii. Ešte posledná stránka mojej prezentácie, aký je najnovší vývoj v našej agentúre. S veľkou radosťou vám môžem oznámiť, že stratégia, ktorú som vám približil do začiatkom tohto roka, sa už darí plniť Presne podľa plánu našej činnosti sme e, už završili internú reorganizáciu agentúry a tiež e, došlo k vytvoreniu nového oddelenia pre verejné zdravie. O tri týždne chceme spustiť nový rozsiahlý produkt nášho centra, ten sa zameriava na zdravie a sociálne reakcie konzumácie drog. A my sme práve včera publikovali pre tých, ktorí sa o toto zaujímate, nový súbor nástrojov na hodnotenie e, národných a regionálnych e, drogových politík. V nasledujúcich týždňoch e, bude publikovaných ešte niekoľko dokumentov a mm, ja som mal možnosť toto prezentovať na predchádzajúcom zasadnutí. Možno si pamätáte Captagon aj v médiách sa objavili informácie o Kaptagone, dokonca v tom zmysle, že si médiá neboli isté, či ide o Kaptagon alebo nie. Uvidíme o niekoľko rokov v strategickom briefingu, ako to bude. A takisto ideme s Európlom publikovať správu o Darknete. Je to veľmi hĺbková analýza, o, analýza situácie na Darknete a analýza e, organizovanej kriminality Eh, obchodovania s drogami. Ehm, my máme stretnutie riaditeľov agentúru s eh, komisárom Avramopoulosom v novembri v Lisabone a spolupracujeme tiež a spolupracujeme aj s národným eh, portugalským koordinátorom pre drogy. Je to spolupráca, ktorá sa premietla do Lisabonskej konferencie a na nej sa tentokrát e, to druhý ročník zúčastní 1200 účastníkov. Takže toto som chcel povedať, pán predseda, aj vám, aj členov výboru a e, ochotne zodpoviem akékoľvek otázky, ktoré mi položíte. Ďakujem veľmi pekne. Máme pre hlasovanie zajtra jednu tému, na hlasovanie najprv Tomáš Žudovský. Tomáš požiadal o slovo ako prvý, ehm, potom Anna. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, v prvom rade by som chcel zdôrazniť jednu vec. Chcem poďakovať za túto prezentáciu aj za spoluprácu, pretože počas tých troch rokov tie vaše prezentácie a spolupráca s poslancom Európskeho parlamentu sa výrazne posunuli vpred a za to vám, pán riaditeľ, aj vášmu týmu patrí veľká vďaka. Myslím, že téma drog je stále témou, ktorá je akoby na okraji spoločnosti, aj keď nie je. My sme nedávno navštívili ako poslanci parlamentu Maroko a mali sme možnosť sa oboznámiť s projektmi, ktoré Európska únia prípadne členské štáty v oblasti drog vykonávajú. A ten, kto nevidí ten problém ako globálne, a nevidí v súvislostiach, tak eh, podľa mňa je slepý a je to človek, ktorý ehm, nevidí za hranu svojho stola. Ja k tej vašej prezentácii by som povedala niekoľko ehm, poznámok. My ako Európsky parlament sledujeme e, kvantitatívne ukazovatele, teda či dochádza k nárastu drog, či je záchytov viac, e, či tie monitorovacie správy e, obsahujú rastúce čísla, ale pre mňa ako bývalého streetworkera, človeka, ktorý pracoval na ulici, je to úplne jedno, pretože pre mňa je dôležitejšie, či kvalita Eh, drog eh, na ulici sa zvyšuje alebo znižuje. Ak sa zvyšuje, to znamená, že užívateľ je o mnoho rýchlejšie závislý. Eh, no a mm, ja som v uplynulých mesiacoch na základe diskusie s kolegami v Českej republike získal pocit, že tých drog, ktoré sú o mnoho agresívnejšie a ktoré dokážu toho človeka dostať do závislosti o mnoho rýchlejšie, že týchto drog po rokoch, kedy toto číslo sa znižovalo, tak ich zase pribudlo. No a ja sa chcem spýtať, či aj vy máte takúto skúsenosť, takýto poznatok, respektíve ako na to vaša agentúra reaguje. Ďakujem. Pán Zábranský, teraz Anna. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať veľmi pekne aj Eh, za prezentáciu pána Götza. Eh, rokovania o drogách sa tu v parlamente objavujú eh, veľmi často. Včera, pardon, zajtra bude hlasovanie, kde budeme hovoriť o trafanatile, čo je jedna z nebezpečných drog, ktoré spomenul aj kolega, teda drogy, ktoré sa objavujú na uliciach čoraz ča- častejšie. Ja sa týmito vecami zaoberám veľmi intenzívne a trápi ma najmä dostupnosť drog na internete. V mojej krajine, vo Švedsku, e, vieme, že tento, tieto drogy na báze Tanatilu spôsobujú úmrtia Avšak teraz už je k dispozícii mnoho nástrojov a my máme možnosti, ako zakázať e, prístup týchto nových drog na trhy. Avšak tieto e, drogy neprichádzajú do členských štátov. V rovnakom čase v Španielsku e, sa droga môže objaviť e, pár rokov pred Švédskom. Takže môžem, mali by sme spolupracovať v Európe a mali by sme využívať e, poznatky, ktoré máme k dispozícii. Informácie by si mali odovzdávať policajné zložky a sociálni pracovníci v celej Európskej únii a e, momentálne v tejto oblasti výmeny informácie, situácia zďaleka nie optimálna. Je mnoho náznakov, že na mnohých frontoch ľudia konajú aktívne a vymeniajú si informácie, ale členské štáty napríklad často nevedia, čo s tými informáciami, ktoré prichádzajú z Európskej únie robiť, ale ja som ochotná pokračovať v tejto diskusii neskôr. Ďakujem. Teraz Ana Gomez. Very good to see you, Mr. Uh, Pán Kostel, uh, rád vás, rád vás tu vidím. Um, toto je veľmi dôležitá správa MCDDA. Ja by som chcela uh, položiť otázku, ktorá nadvezuje na to, čo povedala naša spravodajkyňa Anaet. Pred dvomi rokmi sme absolvovali z tohto výboru misiu do Číny, pretože Čína e, bola vtedy jedným z najväčším e, dodávateľom psychoaktívnych látok e, cez internet. Je to vec, o ktorej sme hovorili aj s našimi čínskymi partnermi. Chceli sme zvýšiť povedomie o tom, akú úlohu hrá Čína, podľa nášho názoru vedome. A ja sa chcem spýtať, či sa podľa vás toto zmenilo? Či je dôvod, eh, prečo sa počet látok, ktoré sa dostavujú na trh, znížil? Respektíve, pri nedávnych prieskumoch sa zistilo zhruba 400 takýchto psychoaktívnych látok. A e, ďalšia otázka je, kde ste, alebo ako ste boli schopní e, vysledovať dodávateľov, kde sú laboratória, ako tečú tie toky. To je ďalšia vec, ktorá by ma zaujímala. A jedna vec, ktorá ma zaujíma, sa týka kaptagónu. My dnes e, začíname fungovať e, na báze osobitného výboru pre terorizmus a ja dúfam, že tam budete niekedy môcť tiež prísť. Um, a netýka sa to len kaptagonu, ale aj využitia Darknetu. Jeden z problémov na ktorý som bola upozornená počas e, misie do vašej agentúry zhruba pred tromi rokmi, je fakt, že naše orgány, osobitne policia a colné, colná správa, nemajú dostatočné nástroje na to, aby kontroly napríklad na letiskách e, vykonávali dôsledne. A to nehovorím o prístavoch, pretože dnes je napríklad e, možnosť si kúpiť malú ponorku a pašovať takýmto spôsobom. Ehm, takže dôležitá je nielen miera povedomia, ale aj miera pripravenosti a technického vybavenia, aby príslušné orgány mohli vykonávať efektívne kontroly, osobitne ak vieme, že kaptagón je liek, ktorý napríklad zneužívajú ehm, príslušníci islamského štátu, Daešu. A ďalej e, ste hovorili o vašich výsledkoch, výsledkoch práce. Vidím, že v jednej veci ste dosiahli len 60 cieľa. E, viete to nejakým spôsobom e, preložiť do bežnej ľudskej reči? Čo to znamená z hľadiska ľudských zdrojov, ktoré by ste potrebovali? Lebo evidentne ide zrejme o ľudské zdroje, veľmi kvalifikované ľudské zdroje, e, najmä chemikov a expertov na látky, o ktorých hovoríme. Čiže otázka je, či máte dosť eh, ľudských zdrojov, či vám postačujú rozpočtové prostriedky na to, čo by ste mali vykonávať. Ďakujem veľmi pekne, Anna. Eh, sú nejaké ďalšie otázky? Spomedzi kolegyň a kolegov. Ak nie, tak by som potom eh, poprosil pána Housdale a pána Godsena to, aby zareagovali. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať za vaše otázky. V prvom rade by som chcel reagovať na e, to, čo povedal pán Zdechovský. E, došlo k zmene vo vývoji na e, trhu s drogami. Momentálne čelíme situácii, kde sa objavujú naďalej mnohé látky, ja by som chcel zdôrazniť fakt, že sa vynára nové, množstvo nových psychoaktívnych látok, čo znamená, že tie tradičné drogy ako heroín sú na ústupe, pardon, <laughs> nie sú, ale napriek tomu tieto drogy nie sú na ústupe, ešte stále sú na trhu veľmi dobre zastúpené. Ehm, tento jú, v tomto júni bola publikovaná správa o užívaní drog v Európe a celkové množstvo a dostupnosť kokainu v Európe je na vzostupe. Určite teda nie je dôvod e, mať e, pocit, že je všetko v poriadku. E, v oblasti týchto tradičných drog, aj keď v súčasnosti napríklad nezaznamenávame, nezaznamenávame nárast spotreby kokainu, budeme túto vec ďalej skúmať s Europolom A jedna z častí správy o vývoji trhu s drogami hovorí o tom, kam sa bude situácia brať v budúcnosti, či Európa bude naďalej spotrebiteľom, či sa stane výmenným strediskom, akýmsi tranzitným centrom, teda odtiaľto budú prúdiť drogy aj inde. Toto všetko v správe zvažujeme. No a pokiaľ ide o tie nové psychoaktívne látky, tá situácia je veľmi nestabilná. Na jednej strane pozorujeme znížené množstvo alebo znížený počet nových látok, ale e, zvýšené, zvýšený objem v, pri tých najproblematickejších látkach, napríklad fentanyl a niektoré varianty tejto látky fentanylu sú o mnoho e, silnejšie než napríklad morfín, čo vedie k riziku predávkovania a toto riziko viditeľná napríklad v Spojených štátoch. My máme momentálne e, v Spojených štátoch štatistiku, ktorá hovorí o tom, že každý deň zomiera 182 ľudí na predávkovania. E, zhruba 40 až 60 z nich súvisí s fentanylom, týchto úmrtí súvisí s fentanylom. No a v niektorých členských štátoch sa zistilo, že fentanyl sa nachádza nielen v prímesi s heroínom, kokainom alebo amfetamínmi. Teda znamená to, že e, ten trh e, s týmito drogovými komoditami bez ohľadu na to, ako, akú kategóriu ide, obsahuje tieto prímesy fentanylu a preto je to veľmi nebezpečné. My e, nemáme žiadne dôkazy o tom, že by drogy boli viac alebo menej adiktívne než e, v minulosti. A to vzhľadom k tomu, že sa trocha zmenili, zmenilo správanie užívateľov v uplynulých 20 či 25 rokoch. A je tu kategória užívateľov, ktorí e, užívajú drogy v závislosti od potrieb, e, presúvajú sa medzi rôznymi skupinami drog. A toto budeme musieť monitorovať túto fluktuáciu. Ďakujem veľmi pekne, pani Eď, za otázku aj pripomienky, pokiaľ ide o ten fentanyl, ako ste spomenuli aj vy, aj ostatní. Je to veľmi závažná záležitosť. Spolupracujeme s, s orgánmi a so švédským kontaktným miestom, aby sme lepšie pochopili údaje, ktoré máme, osobitne vývoj a e, zjavné zvýšenie úmrtí e, predávkovaním vo Švédsku. Um, niektor, toto zvýšenie možno vysvetliť niekoľkými faktormi a jeden z faktorov, e, o ktorom hovoríme s kolegami, je, sú zlepšené metódy monitorovania situácie. Ale fentanyl určite zohráva úlohu a nie je to jediná látka, ktorá sa zmiešava s heroínom a ktorá môže spôsobiť e, umrtie e, predávkovaním. Ehm, tí, ktorí zomreli na predávkovanie v Európe, takisto e, užívali benzodiazepín a benzodiazepíny sú veľmi špecifické látky z hľadiska toxicity, pretože napríklad pri ľuďoch, ktorí sa snažia spáchať e, samovraždu, tak predávkovanie benzodiazepínom je zvyčajne menej úspešné, než ak sa táto látka kombinuje s inými látkami. Problém s benzodiazepínom e, je ten, že to látka, ktorá je nebezpečnejšia v kombinácii napríklad s heroínom, a v takéto kombinácii niekedy má e, smrteľné účinky. Ale um, komunikácia funguje dobre a tie systémy včasného varovania, ktoré e, sa snažíme koordinovať v Európe, e, fungujú e, tak, že v prvom rade Európa je prvým regiónom na svete, ktorý má takýto systém včasného varovania. Je to systém, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A ako pani Ed pripomenula, je veľmi dôležité, aby informácie boli okamžite e, zdieľané so všetkými členskými štátmi. Toto je presne to, čo sa snažíme robiť a je to tiež e, jedinečný prístup z ďalšieho dôvodu a to z toho, že toto koordinuje a e, dohľada na to nielen MCDDA a jej príslušné zložky, ale aj Europola. Toto je unikátna spolupráca, kde na vnútroštátnej úrovni aj na európskej úrovni máme zložky na presadzovanie zákona spolu s ľuďmi, ktorí pracujú v zdravotníctve a sociálnom sektore. A preto je táto spolupráca taká úspešná. A preto v novembri budeme mať v Lisabone stretnutie vedeckého výboru, kde sa bude vykonávať 6 posúdení rizik zároveň. A tieto informácie budú zverejnené hneď po stretnutí a vo väčšine prípadov, ak sa pozriete na rozhodnutia, ktoré e, boli prezentované už v priebehu tohto roka v nadväznosti na rozhodnutie rady e, reagujúce na návrh komisie na kontrolu e, týchto látok, návykových látok. Takže toto je celý reťazec udalosti a rozhodnutí, ktorý prebieha. Ďalej, pani Gomez, ďakujem za nielen vašu stálu podporu, ale aj návštevu VMCDDA vy ste hovorili o Číne. My pozorujeme jednu vec, ale je to možno len kvapka v oceáne. Minulý rok bolo 20 látok, ktoré e, v Číne boli zakázané. 20 látok v porovnaní s nejakými 10 tisíc alebo 100 tisíc možno potenciálnymi látkami, lebo chémia nemá, nepozná hranice e, v tomto zmysle, v tých kombináciách. Ehm, Takže napriek týmto rozhodnutiam, um, alebo no, možno vďaka ne môžeme povedať, že situácia trocha zmenila. Vaša podotázka bola, či sú nejakí ďalší veľkí dodávateľia. Myslím, že India je tiež dôležitým dodávateľom, ale Čína je určite na prvom mieste. No a ak e, sa teraz mám odvolať na správu o európskom drogovom trhu, len v prístave Rotterdam je 30 tisíc kontajnerov, ktoré tým prístavom prejdú každý deň. Čiže, ako hovoríme v správe s Europolom, trváme na e, význame e, výmeny spravodajských informácií a pod spravodajskými informáciami rozumieme samozrejme informácie utajené a to vyžaduje určitú dôveru medzi orgánmi, že nedojde k úniku týchto informácií. No a e, ďalej je potreba zvýšenia E, metód odhalovania spolupráce medzi policajnými orgánmi pri výmene týchto spravodajských informácií. Aj tu dochádza k mnohým e, posunom. Je tu práca na oku. A chcel by som počiarknúť e, iniciatívu, ktorú podnikol Europol minulý týždeň, ktorý vyvinul osobité stretnutia, ktoré sa týkajú obchodovania a pašovania drôk, čo je zohľadnené aj v správe kde sa hovorí, že drogy sú nesmierne dôležitým faktorom eh, pri ekonomických príjmoch organizovaného zločinu. A preto sa nemôžeme mm, orientovať iba na eh, prevádzačstvo a terorizmus ako také, ale musíme to k tomu pristupovať holisticky. Ďakujem za ďalšiu otázku, ktorá sa týka eh, zdrojov. Máme tu dva prvky financovania Eh, keď eh, systém eh, bol vytvorený a prijatý správnou radou na žiadosť správnej rady a na návrh riaditeľa, môjho predchodcu pána Gca a požiadosti parlamentu na lepšiu definíciu e, priorit centra. To znamená, ako e, inštitúcia musíme si e, vybrať, čo je vhodným výberom pre zameranie našej činnosti. A na začiatku, keď sme začali implementovať systém, kde sme sa učili za pochodu, všimli sme si, že počas implementácie programu sme nealokovali dostatok zdrojov na vykonávanie toho, čo sú naše základné úlohy. Pokiaľ máme obmedzené zdroje alebo ešte viac obmedzené zdroje, musíme si určiť, ktoré činnosti e, musíme prevádzkovať aj tak, ináč by sa už nejednalo viac o e, misiu našeho centra. A, a samozrejme ten zoznam veci, ktoré musíme robiť, nie je nejaká e, fantázia, nie je to e, nejaký e, Eh, zoznam želaní. Eh, to eh, znamená, že pokiaľ nebudeme mať dostatok zdrojov, nemôžeme implementovať všetko. A preto som veľmi rád, že sme sa presunuli z 80% L3 na skoro 100%, čo bolo pre tie oblasti, ktoré boli najvyššou prioritou. No a to je momentálne kde sa momentálne nachádzame. No a čo sa týka zdrojov, to je aj otázka, na ktorú som sa zaobedal e, na predchádzajúcom stretnutiu a chcel by som sa poďakovať vašemu výboru a parlamentu e, za podporu e, našeho rozpočtu na budúci rok a uvidíme samozrejme, ako naše plen- financie ovplyvní do roku 2020 Brexit. Bude nesmierne dôležité, aby aj aktivity našej agentúry boli zohľadnené v nadchádzajúcom VFR. Nech sa páči, pán Götz. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, vážení členovia výboru eh, LIBE, ako nezávislý odborník nominovaný eh, Európskym parlamentom spolu eh, s pánom Zabranským, ktorý bohužiaľ chorý. My sme vašimi očami a ušami v správnej rade e MCDDA môžem povedať veľmi, veľmi veľa pozitívnych vecí, ale musíme povedať, že agentúre sa darí veľmi dobre, odkedy sa Eh, Alexis Gozdel eh, ujal eh, vedenia a samozrejme výstupy sa zlepšili a agentúra naozaj funguje veľmi dynamická, dynamicky. A ak vnímam nejaké rizika, tie rizika spočívajú práve vo financovaní a zdrojoch. A v minulosti Libe, vž, výbor Libe vždy podporil činnosť agentúry a bohužiaľ viete, ako to vždy e, skončí, alebo väčšinu času skončilo e, táto podpora e, niekedy trochu podpora, e, podpora pomohla, ale nie vždy, pretože častokrát výbor pre rozpočet sa rozhodol inak a častokrát e, toto rozhodnutie zvrtla rada. Prosím, ale podporujte aj naďalej e, agentúru e, po tej rozpočtovej línii. Agentúre sa veľmi dobre darí. A pokiaľ by existovali akékoľvek riziká, upozorním vás na to, pretože to je mojou úlohou. Ale ale samozrejme e, reportovanie o konkrétnych krokoch je samozrejme na riaditeľovi, nie na mne. Ďakujem e, veľmi pekne pán e, Gozdal za vašu prácu, ako aj pánovi Göcovi. Ďakujem veľmi pekne kolegovia za vaše príspevky a ďakujem poslancom, ktorí prispeli do diskusie. Teraz prejdeme na ďalší bod, ktorým je vzájomné uznávanie e, príkazov na konfiškáciu a zmrazovanie majetku. E, e, Spravodajkynia prednesie svoj návrh správy súčasný návrh má nahradiť rozhodnutie rady o zmrazovaní majetku a jeho zhabaní. Čiže toto je o vzájomnom uznávaním konfiskačných e, príkazov a zhábanie e, prostriedkov pochádzajúcich e, z trestnej činnosti a o existujúcich nástrojoch. Samozrejme, tento nástroj zachádza ešte ďalej, pretože ide nad rámec harmonizovaného rámca A opätovne iba pripomínam, v parlament e, v roku 2014 prijal e, ďalší nástroj vzájomného uznávania a to bol e, Európsky príkaz na vyšetrovanie, kde samozrejme toto vzájomné uznávanie je implementované horizontálne za predpokladu primeranosti a dodržiavania základných ľudských práv teraz dám slovo eh, Natali Grisbeck ako spravodajkyni, aby prezentovala svoj názov správy. Takže nech sa páči, Natali, máte slovo. Ďakujem pekne, eh, vážny pán predseda, kolegyne, kolegovia. S veľkým potešením vám konečne môžem prezentovať dnes tento návrh správy o eh, vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Predtým, než sa začnem venovať meritu veci. Chcela by som eh, predniesť eh, dve úvodné poznámky. Najskôr by som chcela zdôrazniť význam tohto nového európskeho nástroja, ktorý bude súčasťou eh, celej škály nástrojov na boj proti financovaniu terorizmu a organizovanú zločinu, hm, pretože konfiškácia ziskov stresnej činnosti je nevyhnutným nástrojom na boj proti zločinnosti a organizovanú zločinu, ale tiež sa tým bojuje proti financovaniu terorizmu. Zároveň je to veľmi užitočný nástroj na kompenzáciu obetí týchto činov alebo tiež na financovanie boja proti organizovanému zločinu, pretože vieme, že tu ide o vysoké sumy a naozaj sa musíme pokúsiť zastaviť tento tok peňazí e, do rúk zločincom. Odhaduje sa, neviem, či sú v tomto štatistiky presné, ale je naozaj zaražajúce, uvedomiť si, že 99,8% e, týchto e, ziskov sa nepodarí získať späť. To je naozaj obrovské množstvo a preto vďaka tomuto nástroju získame veľkú možnosť to napraviť. Isté, že a to musím zdôrazniť, v Európskej únii, ako aj v iných oblastiach, sú problémy v spolupráci, v nadárodnej spolupráci, na to, aby sme dokázali reagovať e, na túto nadnárodnú úroveň zločinnosti. E, konfiškácia a e, spätné získanie týchto prostriedkov e, zo zločinnosti. Tieto nástroje sú nedostatočné zatiaľ ešte vzhľadom na nadnárodnú povahu tejto zločinnosti, teda preto je prínos tohto nástroja veľmi veľký. Ďalej druhá poznámka, chcela by som zdôrazniť význam tohto nástroja, ktorý bol e, zvolený, ako viete, komisia si vybrala navrhnúť nariadenie, nie smernicu. Mm, to ma teší spolu s niekoľkými kolegami, pretože je to kľúčový e, prvok v návrhu komisie a zvyšuje sa tým jasnosť aj právna istota podľa môjho názoru. A tiež sa tým aspoň čiastočne zmierňuje zložitosť spojená s transpozíciou do národných systémov a vďaka tomu verím, že sa nám podarí e, dosiahnuť efektívnejšie plnenie týchto príkazov v praxi. Keby sme sa mali v stručnosti pozrieť e, na obsah tohto návrhu správy, ktorý ste dostali, niekoľko poznámok, štyri poznámky. Poprvé, navrhujem upraviť text komisie, aby sa zlepšila miera ochrany základných práv v rámci konfiškácie tým, že navrhujeme vloženie doložky neuznávania a nevýkonu rozhodnutia o zmrazení alebo konfiškácii, ktoré by vychádzalo z nedodržovania základných práv. Všetci veľmi dobre vieme, že je to požiadavka Európskeho parlamentu. My teda podporujeme toto nastavenie, aj keď niekedy niektorí tvrdia, že je zbytočné to opakovať, je to natoľko jasné. Myslím si, že podľa mňa stojí za toto uviezť v texte, keďže je to jeden zo štruktúrnych prvkov nášho dokumentu. Tiež navrhujem, aby sa posilnili eh, nástroje, ktoré súvisia s procesnými právami, teda právo na efektívnu nápravu pre všetky osoby, ktoré sa to týka právo na informáciu týchto osôb, ale tiež procesné práva tretích osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené týmto rozhodnutím o zaistení a konfiškácii. Aj tu je veľmi dôležité a právne e, to zaistiť aj pre tretie osoby ďalej. Druhým cieľom A e, druhým súborom mojich cieľov bolo zaistiť zjednodušenie, objasnenie, pretože je dôležité vyjasniť všetky nastavenia nariadenia, tak aby sa priblížili postupy, aby sa zosúladili aj postupy v danom uznávaní a taktiež, aby sa zaistila harmonizácia tohto nového nástroja s ostatnými existujúcimi právnymi nástrojmi v Európskej, oblasti, v Európskej únii v tejto oblasti. Ďalej tretí cieľ sa týka zlepšenia a to je rovnako dôležité zvýšiť e, teda rýchlosť a zvýšiť účinnosť postupov uznávania a príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku z trestnej činnosti tým, že rozpracujeme e, e, postupy na zjednodušenie na e, prevod týchto príkazov na informáciu príslušných centrálnych orgánov v členských štátoch, taktiež prostredníctvom posilnenej úlohy v ústredných vnútroštátnych orgánoch, taktiež, e, aby sa zaistila komunikácia medzi orgánmi, aby sa zaistilo čo najefektívnejšie plnenie týchto príkladov, tak ako to umožňuje právny rámec. A ešte posledná poznámka. Je potrebné urobiť všetko preto, aby sme zlepšili na európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov aby sme zaistili optimálnu e, správu, tak povediať, zaisteného a skonfiškovaného majetku aj z hľadiska jeho opätovného využitia na sociálne účely, najmä však na účely odškodňovania obetí, rodín obetí, podnikov, ktoré sa stali obeťami organizovanej trestnej činnosti, alebo na účely boja proti tejto organizovanej trestnej činnosti. Toto teda ja navrhujem vo svojom návrhu správy a budem očakávať k týmto štyrom základným bodom samozrejme vyjadrenie aj kolegov, aby sme ešte ďalej dokázali zlepšiť eh, našu prácu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, eh, Natali. A teraz dáme slovo hneď tieňovým eh, správodajcom. A najprv pani Mecola, potom pán Polisi. Ďakujem veľmi pekne, Claude. Ja e, zastúpim pána Polisieho, ktorý sa musí zúčastňovať aktivít vo svojom volebnom obvode. Toto, čo sme si vypočuli, je v súlade s prioritami v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Naštieňový e, spravodajca súhlasí so spravidajkyňou, keď hovoríme, že je lepšie príjmať formu nariadenia než e, smernice. Takýmto spôsobom e, by sme mohli dobre nasmerovať členské štáty a nabádať ich lepším spôsobom e, v efektívnejšom boji proti organizovanému zločinu a terorizmom. Pán Poliese predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú podstaty zabaveného majetku, pretože to berie do úvahy model talianského eh, súdneho systému, kde zmrazovanie a E, konfiškácia prostriedkov nie sú namierené e, iba proti e, kriminálnym organizáciám, ale samozrejme aj na kompenzovanie obetí a vrátenie majetku do pravoplatných rúk. Takisto náš tieňový spravodajca absolútne súhlasí s pozíciou spravodajkyne na zlepšenie, ohľadom zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými policajnými orgánmi jednotlivých členských štátov spoluspravodajca, respektíve tieňový spravodajca je e, presvedčený e, o tom, že e, spolupráca s pani Grisbeck je veľmi dôležitá a bude s ňou komunikovať náležitým spôsobom a vyzýva všetkých, aby predložili svoje pozmeňovacie návrhy na zlepšenie textu. Ďakujem veľmi pekne za frakciu SND. Pán Milianis Pavol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade Ďakujem veľmi pekne za návrh správy. My sme sa zúčastnili e, stretnutí ešte pred prezentáciou tohto návrhu a my považujeme návrh za veľmi e, dobrý čo sa týka vzájomného uznavenia príkazov na zmrazenie a konfiškáciu majetku. Je to veľmi efektívny spôsob, ako bojovať proti e, financovaniu terorizmu a kriminálnej e, činnosti, pretože útočí na podstatu e, kriminálnej aktivity. A ako povedal tieňový spravodajca, ako aj spravodajkyňa, toto je veľmi dôležitý nástroj pri kompenzácii obetí a dáva samozrejme do rúk policajným orgánom ďalší eh, eh, nástroj pri boji pri prevencii proti organizovanému eh, zločinom. A samozrejme vítame aj to, že v tomto prípade sa legislatívnym procesom preferuje forma nariadenia a nie smernice. Počas mojej práce sme sa už e, kontaktovali s zástupcov Európskej komisie, ako aj odborníkov e, z relevantných oblastí a chcel by som sa venovať ďalej trím, trom dôležitým prvkom. V prvom, e, čo sa týka e, dôvodov na neuznanie takéhoto e, príkazu na konfiškáciu a zmrazenie. Myslíme si, že e, chápeme tieto právne dôvody a musíme veľmi podrobne rozlišovať medzi právnymi dôvodmi, ktoré sú záväzné a ktoré sú nezáväzné, ako napríklad Európsky zatýkací rozkaz a máme tu samozrejme vzájomné uznávanie takéhoto rozkazu no, už na európskej úrovni v súčasnosti a samozrejme dodržiavanie základných ľudských práv a vítam E, poznámku spravodajkyne, že tieto musia byť plne zachované a dodržiavania. Musíme sem ďalej dať garancie práve dodržiavania týchto základných ľudských práv. E, samozrejme, je, sú tu ešte aj ďalšie aspekty, ktoré spomeniem v mojich pozmeňovacích e, návrhoch. Čo sa týka vykonanie zabavenia majetku, myslím si, že návrh komisie nie je úplne férový a navrhol by som, aby tu prebehla dodatočná diskusia o rozličných rozličných eh, rozdelení, o systéme rozdeleniach, napríklad rozdelení 50-50 do výšky sumy 10 tisíc eur. Eh, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu a samozrejme eh, predložíme k všetkým týmto záležitostiam pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme veľmi pekne, Milan hovorí predseda AFDD, e tieňový správodajca pán Kornau. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa v prvom eh, rade poďakovať eh, spravodajkyni za veľmi dobrú eh, prácu a veľmi široký priestor, ktorý ktorý pridelala tak tieňovým spravodajcom, ako aj spravodajcom za ostatné skupiny. A myslíme si, že tento súdny nástroj je veľmi dôležitý a práve takéto nariadenie by vnieslo viacej eh, svetla do všetkých eh, členských eh, štátov. A samozrejme Samozrejme, nariadenie by malo veľmi e, silnejšiu valenciou ako e, smernica a umožnilo by e, hábanie majetku oveľa rýchlejšie a efektívnejším spôsobom. Čo sa týka majetku kriminálnych organizácií, problém je, že tento, e, táto konfiškácia majetku je úzko previazaná s praním špinavých e, peňazí e, prostredníctvom. Preto predkladáme pozmenujúci návrh, ktoré sa týka konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestného činnosti, z trestnej e, činnosti. E, to samozrejme e, predpokladá, to predpokladá aj možnosť zabavenia činnosti, aj v prípade obvinenia, ktoré ešte nie je završené súdnym procesom. Samozrejme, tak vzájomné uznávanie príkazov na zmrazenie a zhabenie E, majetku samozrejme predpokladá, že takýto príkaz e, bude potom následne spracovaný ako e, obvinenie a obžaloba. A samozrejme veľmi dôležitá v tomto prípade je dodržiavanie základných ľudských práv. Samozrejme, ja pochádzam z krajiny, kde organizovaný zločin mal veľmi agresívny a veľmi rafinovaný postup. V Taliansku sa práve trestné kartely ukázali ako veľmi Eh, eh, efektívne. A práve v Taliansku eh, práve možnosť zhábať majetku bez podania obžaloby na súd sa ukázalo ako veľmi efektívny spôsob. Ďalší bod, ktorý považujem nesmierne dôležitý a v ktorom súhlasím s pravodajkynem, je dobré spravovanie zhabaného majetku bez toho, aby došlo k jeho zneužívaniu. A samozrejme aj ich využitie na sociálne účely a samozrejme týka sa to aj e, zabezpečenia toho, že nie len v jednotlivých členských štátoch, ale vo všetkých členských štátoch budú využívané tieto prostriedky na sociálne E, ciele. Aj my sme presvedčení o tom, že e, potrebujeme konkrétne časové limity, aby sme dosiahli dobrú e, spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré sú zaangažované v konkrétnom prípade. A zaangažujú sa čo najviac členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Karoli. Barbara žiadale Barbara Spinelli. Ďakujem. V prvom rade by som chcela pogratulovať Natalí za výbornú prácu, ktorú odviedla. A zvlášť e, čo sa týka pozmeňovacích e, návrhov, ktoré sa týkajú základných ľudských e, práv pri procesných garanciách, ako aj pri sociálnom využití majetku, ktorý bol zhabaný alebo zmrazaný, predovšetkým na odškodnenie obetí organizovanej trestnej či, Či, k činnosti. Je veľmi dobré, že vždy eh, že táto efektivita bu- bude čoraz lepšia a vyššia. Samozrejme, máme určité problémy, ktoré sa týkajú pri akceptovaní eh, mať eh, nariadenie na mestu v smernici. Je nesmierne dôležité, je, je pozmeňujúci návrh 31 od spravodajkyne, kde ide o možnosť o neuznanie príkazu na zhábanie a zmrazenie majetku, kde sa e, pridávajú e, závažné dôvody na vykonanie zmrazenie a e, kde sa stanovuje, ktoré sú tie oblasti, kde štát tieto povinnosť nemá uzna- má nemá povinnosť uznať e, takýto e, príkaz. A budem samozrejme e, spolupracovať so spravodajkyňou na mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú zabezpečiť predovšetkým to, aby boli vždy rešpektované ľudské práva. Predovšetkým v dvoch prípadoch, ktoré považujem za veľmi citlivé a to je práve pri vzájomnom eh, uznávaní a predovšetkým pri konfiškovaní majetku alebo zmrazení prostriedkov, ktoré nie sú podporené žalobou. Toto sú aj v Taliansku veľmi eh, delikátne témy, ako povedal eh, kolega, pretože je to samozrejme konfiškácia, ktorá nie je založená na obžalobe, vieme veľmi dobre, eh, že eh, v mestách či eh, dedinách poznáme každého svojho mafiána, ktorý ešte nebol odsúdený. Avšak toto môže predstavovať problém v iných členských štátoch. Takže toto sú tie moje hlavné dôvody. Ďakujem veľmi pekne. Um, Predtým než dám slovo ešte predsedníctvo a komisie, chcel by sa niekto ešte ujať slova? Nejakí iní e, poslanci? No. Okay, um, Dobre, takže ešte pár slov od predsedníctva a potom komisie. Predsedníctvo ako prvé. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som vyjadriť moju vďačnosť eh, pani Griesbeck za výbornú prácu a takisto by som sa chcela poďakovať tieňovým spravodajcom za užitočné pripomienky. Budem veľmi eh, stručná. Začali sme pracovať eh, na tomto dokumente začiatkom januára a som presvedčená o tom, že sme dosiahli pomerne dobrý pokrok. Pracovali sme naozaj veľmi eh, tvrdo, aby sme tento text skonkrétnili a eh, samozrejme sú tu aj určité záležitosti, ktoré musia byť vyriešené, ako napríklad eh, záležitosť pôsobnosti tohto nástroja, ktorý by mal e, obsahovať aj systém preventívnych e, konfiškácií, ako je tomu v Taliansku. A táto otázka bude e, predmetom diskusie ministrov na rade. Ďalšia záležitosť bola otázka legálnej formy nástrojov. Či to má byť smernica, alebo to má ostať nariadením. A samozrejme, toto bolo predmetom prebiehajúcej diskusie od samotného začiatku. A samozrejme, budeme sa, s ním, budeme sa s tom, chcieť s touto záležitosťou vysporiadať na primeranej úrovni čo najskôr. A estonské predsedníctvo e, dúfa, že dosiahneme všeobecný prístup do konca tohto roku a dúfam, že nadchádzajúce bulharské predsedníctvo e, bude mať e, preto veľmi dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Teraz stručne ešte komisia dostane slovo. Ďakujem. Komisia by chcela poďakovať pani spravodajkyni, blážila jej k tomu, že predložila tento návrh správy k tejto významnej téme. Tento návrh správy do veľkej miery odzrkadľuje aj naše ciele a síce efektívnejšie bojovať proti financovaniu zločinnosti Ide tu vďaka týmto nástrojom o vzájomné uznávanie, e, ktoré umožňuje konfiškáciu v celej Európskej únii všetkých e, ziskov, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. Teraz z tohto pohľadu komisia oceňuje podporu pani spravodajkyne na to, že sa zvolilo nariadenie ako vhodný nástroj na dosiahnutie týchto cieľov. A tiež oceňujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré ešte predložia pozmeňovací na ehm, tenevý spravodajcová spravodajkynia. Veríme, že sa budú oberať týmto smerom tiež. Ide o nariadenie, ktoré sa týmto pádom automaticky bude hm, uplatňovať v členských štátoch, nepôjde o transpozíciu a taktiež dôjde o rovnakú mieru plnenia všetkých členských štátoch z hľadiska zaisťovania a konfiškácie. Tam sa to bude uznávať v rovnakej miere všetkých členských štátoch tiež. Vítame váš návrh na objasnenie textu a tiež zlepšiť efektívnosť a účinnosť. Čo sa týka otázky základných práv, tu komisia sa domnieva, že rovnováha medzi efektívnosť postupov a ochrana e, ľudských práv je potrebné túto rovnováhu teda dosiahnuť. My v tomto smere súhlasíme. Tiež eh, sa domnievame, že zapracovanie motivu neuznávania a eh, príliš eh, rozsiahle definície by príliš nás vzdialilo od skutočného cieľa tohto nariadenia. A tiež chceme, aby tam boli dostatočné záruky v tomto návrhu. Komisia zdôrazňuje, že je ochotná spolupracovať so spravodajkyňou aj s celým výborom LIBE v tejto veci, tak aby sme sa dopracovali k takému textu, ktorý skutočne bude priznanou hodnotou oproti aktuálnemu právnemu rámcu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a teraz vrátime slovo spravodajkyni Natali, nech sa ti páči. Ďakujem. Ďakujem ti, Claude. S veľkou pozornosťou, s veľkým záujmom som si vypočula a tiež aj s potešením som si vypočula poznámky a vyjadrenia kolegov, deňových spravodajcov. Teší ma, že môžeme ďalej pokračovať v práci s veľmi jasným cieľom, na ktorom sa viac menej všetci zhodneme. Našim cieľom je e, dosiahnuť presadenie tohto veľmi významného nástroja. Tiež ma teší tento relatívne široký konsenzus, ktorý sa ukazuje z hľadiska nástroja, teda že všetci uprednostňujeme nariadenie pred smernicou. Ja si, že beriem na vedomie aj vyjadrenia niektorých iných kolegov, ktorí s tým nesúhlasia. Budeme to samozrejme potom môcť spracovať prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, čo sa týka špecifickej situácie v Taliansku. To môže spôsobiť problém aj možno v prípade iných členských štátov v ich národnej legislatíve. E, ďalej, chcela by som privítať aj pozíciu predsedníctva, aj komisie. Som presvedčená, a ja som tak či tak povaho optimistka, som presvedčená, že sa nám podarí dopracovať sa k ambicioznému výsledku aby sme získali čo najefektívnejší, najjasnejší, najrychlejší nástroj na boj proti financovaniu e, trestnej činnosti v Európe. Ešte raz ďakujem všetkým aktérom, ktorí sa podielajú na tejto práci. Ďakujeme pekne, Natalii. Veľmi konštruktívna rozprava lehota na predkladanie pozemcov návrhov vyplní 26. oktobra. Neviem, či sa mi to iba zdá, ale v oktobri mám pocit, že bude veľa rôznych lehôd. Aha, zdá sa, že to, ne, to nezdá len mne. Aha, čaká nás dosť veľa práce ešte v októbri. To len tak poznamenávam na okraji. Ďalej 8. bod nášho programu. Sme už pripravení ho začať? Nie. Možno by sme mohli prerušiť schôdzu. Takže navrhujem prerušiť schôdzu na 5 minút, kým príde náš host. Naozaj, prosím, iba 5 minút.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 Colleagues, thank you for your patience. Ďakujem vám za trpezlivosť, kolegovia. Pán Lery je už medzi nami, takže ak dovolíte, začali by sme. So colleagues, I'd like to welcome Mr. Legeri, the executive director. Srdečne vítame pána Ležeriho, výkonného riaditeľa agentúry Frontex. Chceme sa dnes zamerať na našom stretnutí na niečo veľmi konkrétne. Pán Ležeri prišiel informovať nás o práci Frontexu a to si veľmi ceníme. Ceníme si, že sa zúčastňuje našich schôdzí. Chceme sa venovať aktuálnym témam, keďže 12. júla v rámci činnosti vyhľadávania a záchrany v Stredozemnom mori a taktiež e, vtedy nám hovoril o tom konkrétne dnes sa bude vyjadrovať k činnosti Frontexu. Neváhajte e, klásť mu otázky na tieto témy. Aj pri dnešnom stretnutí Frontex pravidelne nám zasiela správy o svojej činnosti. Jednu z nich nám dnes prišiel približiť aj pána eh, výkonný riaditeľ. Tiež sa chceme zamerať na priamu zodpovednosť agentúry, ktorá je stanovená eh, nariadením o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorá bola odhlasovaná tu v Európskom parlamente. Chcel by som ešte teda pripomenúť, že podľa článku 64 nariadenia EPCG je potrebné e, konzultovať parlament formálne o viacročnom programovom dokumente. Koordinátori môžu zaslať e, vyjadrenia k tomuto dokumentu do zajtra e, do zhruba 18. hodiny a na základe týchto reakcií sa potom zašle reakcia Frontexu. Týmto teda môžem dať slovo pánovi Ležerimu, a aj ďalším kolegom, ktorí si budú želať e, vystúpiť, navrhujem nielen k týmto správam, ale aj celkovo k situácii v Stredozemnom mori a k ďalším horúcim témam. Nech sa páči. Prosím vás o relatívne stručné vyjadrenie. Predpokladám totiž, že bude množstvo otázok od kolegov, tak ako tomu býva zvykom pri každej vašej návšteve. Takže ešte raz srdečne vás vítame, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň. Vážení poslanci, ďakujem za to, že mám možnosť informovať vás o činnosti Európskej agentúry Frontex. Tak ako už naznačil pán predseda, bolo predložených viacero správ. Chcel by som vám priblížiť niekoľko faktov z týchto správ v správe o výročnej činnosti za rok 2016 uvádzame, aký vývoj sme zaznamenali v agentúre za rok 2016 a, a zameriavame sa pritom na operačnú činnosť v strednej a východnej časti stredozemnej oblasti. Tiež popisujeme zásadný vývoj na politickej úrovni, kde agentúra bola odhodlaná plniť eh, pravidlá, ako prispievať k Európskej agende o migrácii. Tiež podporujeme a poskytujeme poradenstvo komisii v rôznych tematických oblastiach, ako napríklad revízia Schengenského hraničného kódexu, ďalej implementačné otázky v rámci systému vstupov, výstupov a podobne. Tiež sme prispeli k vývoju Bezpečnostnej únie a tiež sme boli pozvaní, aby sme sa zúčastnili expertnej skupiny na vysokej úrovni informačných systémov a interoperabilite. Rok 2016 bol rokom nadobudnutia účinnosti nového mandátu, 6. oktobra konkrétne, onedlho. Dostanete malú brožúrku, ktorú sme vypracovali, aby sme informovali inštitúcie o plnení tohto nového mandátu a našej činnosti za posledný rok. priebehu roka 2016 do októbra sme ešte pracovali na základe starého mandátu a od októbra sme už začali plniť nový mandát v spoločnom eh, súbore operácií a pilotných projektov sme sa zameriavali eh, na eh, námorné hranice a taktiež operácie Poseidon, Triton, Hera, a podobne v Taliansku, Grécku, Španielsku a taktiež e, operácia rýchloho zásahu Poseidon v Grécku začiatkom roka 2016. Tiež sme sa venovali činnosti na pozemných hraniciach, a najmä na hraničných e, kontrolných miestach, taktiež e, na letiskách a tiež sme zintenzívnili našu činnosť v roku 2016 v oblasti návratov 232 letov s návratmi zorganizovala agentúra, to znamená náraz o 250 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a celkovo to predstavovalo 10 700 neregulných migrantov, ktorí nemali právo ostať na území a boli vďaka podpore Frontexu týmto e, nástrojom vrátení späť na základe riadenia vlastných zdrojov sme vytvorili nové profily, napríklad v oblasti pobrežných liadok a tiež sme vytvorili e, rýchle reakcie podľa nového mandátu. A, a tento nástroj je už rozbehnutý. Máme viac ako 1500 expertov, ktorí sú zaregistrovaní v tomto e, zachytnom sobore odborníkov. Podľa analýzy rizika za rok 2016 sme sa zameriavali na vývoj zhromažďovania a spracovania osobných údajov ktoré sú získané e, na našich e, operáciách e, s cieľom trestného vyšetrovania a zdieľania týchto osobných údajov s Europolom a s hostovskou krajinou. Tiež sme začali začiatkom roka 2016 pracovať na spoločnom hodnotení spolahlivosti. V roku 2016 sme tiež zdezivili našu podporu členským štátom Celkovo 90 žiadostí od členských štátov bolo predložených o monitorovanie niektorých oblastí v pohraničnom priestore satelitnými zábermi a tiež sme zlepšili naše služby v oblasti zachytávania plavidiel. Ďalej, čo sa týka medzinárodnej činnosti mimo Európskej únie, tu sme v roku 2016 vyvinuli projekt IP2 v regióne Baltského mora, zahrňa to aj Turecko, a taktiež sme e, v kontexte základných práv spustili mechanizmus súladu um, podľa naradenia, ktoré vstupovalo do platnosti od oktobra. Teda celkovo môžeme povedať, že došlo k nárastu množstva a objemu činností e, na e, morských hraniciach viac ako 290 nárast, zhruba o jednu tretinu. To bol ten nárast na pozemných hraniciach a o 10 na letiskách. Keď by som sa teraz mal pozrieť eh, na dokument, ten návrh pracovného programu na roky 2018 až 2020, tu by som rád uviedol, že tento návrh už eh, sa prejednala aj so správnou radou agentúry a tiež eh, komisia zaujala stanovisko, V súčasnosti sa predpokladá, že e, sa vykoná revízia, bude sa to prejednávať aj na najbližšom zasadnutí e, správneho výboru. V dokumente sa predpokladá, že tie štyri viacročné ciele e, ostanú v také podobe, ako sú teraz. Takže e, osveta, reakcia a vývoj a taktiež výkonnosť. Čo sa týka strategických priorít a strategického smerovania do roka 2020, tu je štruktúra nasledovná. Najskôr operačné a technické stratégie pre európsky integrovaný druh riadenia hraníc. Viem, že parlament je súčasťou tohto úsilia aj spolu s komisiou a naša agentúra je tiež toho zapojená. Zem, onedlho sa chystá zasadnutie pracovnej skupiny tu v Bruseli. Ďalej po druhé posilnenie eh, na malé dimenzie. Toto úzko súvisí z spustenia funkcií pobrežných liadok ďalej. Po tretie, zvýšenie podpory agentúry e, pre riadenie hraníc na vonkajších hraniciach. Ďalej, po štvrte, strategické smerovanie e, s cieľom posilniť a rozšíriť podporu, ktorú poskytuje agentúra v oblasti návratov. Ďalej, po piaté, posilnenie a rozšírenie spolupráce agentúry s tretimi krajinami v plnom rozsahu mandátu. A po šiesté, posilnenie a rozšírenie operačnej a finančnej eh, schopnosti konať na úrovni agentúry. Nechcem eh, to vnímať eh, ako vyčerpávajúci zoznam. Možno by som sa ešte vyjadril k rozpočtu. V pracovnom programe na rok 2018 ste si možno všimli, že na rovni jednotlivých kapitol sú uvedené aj obratné aktivity 29,8 milióna eur je vyšlenené pre túto kapitolu. Je to rozdelené na dve časti. Jedna časť zahrňa povinnú rezervu, ktorá sa musí ponechať teda minimálne 4 je usúbečná na operatívnu činnosť. Predstavuje to 9,8 1 milióna a ďalšia časť, eh, tzv. operatívna flexibilita a rozdelenie tejto sumy sa ešte určí v rámci plnenia tohto pracovného programu na rok 2018. Vychádza sa z toho, že sme ešte stále v prechodnom období, ešte stále sa plní, začína plniť nový organigram agentúry a ešte stále len sa snažíme vysporiadať s novým mandátom, novými úlohami agentúry. Postupne pracujeme na nových stratégiách a zatiaľ, aspoň takto to rozhodla aj správna rada, že je potrebné zaviesť toto prechodné obdobie, túto prechodnú fázu. Skôr e, ešte stručne k správe o plnení nariadenia 656 z roka 2014 tu ide o externú e, námornú hranicu a operácie Frontexu. Námorné operácie Frontexu, táto správa je treťou v poradí. Je to výročná správa, tak ako zvyčajne. A objavujú sa v nej vysvetlenia o ustanoveniach, ktoré sa zavádzajú na úrovni operatívnych plánov z hľadiska sledovania e, vyhľadávania a záchrany a ako osoby, ktoré sú zachytené na širom mori, ako sa k nemá pristupovať. Sú tam tiež konkrétne príklady v rámci Tritonu, Posedonu, rýchleho zásahu, taktiež pravidelného Posedonu a ďalších programov a sú tam aj závery uvedené. Dalo by sa povedať, že nariadenie prispelo k objasneniu úlohy národných orgánov a tiež e, úlohy medzinárodných koordinačných centier, ktoré majú za úlohu riadenie týchto operácií Frontexu a tiež vidíme, že toto nariadenie umožňuje posilniť spoluprácu medzi týmito medzinárodnými koordinačnými centrami a národnými námornými záchrannými koordinačnými centrami. Toto je teda výsledok implementácie tohto nariadenia. V roku 2016 sa zistilo, že rozdiely medzi zachytením a taktiež prípadom vyhľadávania a záchrany sa čoraz čas, ťažšie určujú, najmä v kontexte operácie Tridon. A veľmi práve výborne to súvisí s nárastom aktív buď e, v operatívnej oblasti alebo v jej blízkosti. Zrejme chýbali dostatočné konzultácie alebo koordinácie, ale dôsledku toho potom, e, čo bola zverejnená správa v júli tohto roka, Taliansko žiadalo o revíziu operácie Triton. Čo sa týka výstupov z plavidiel. Toľko teda možno na úvod. Teraz by som sa ešte stručne vyjadril k ďalšej správe, k technickému vybaveniu. Ako som už uviedol, Zvýšili sme rozsah našich spoločných operácií a operatívnych činností. Teda môžeme vás informovať, že za rok 2016, keďže o tomto roku hovoríme, pozitívna správa spočíva v tom, že sa nám podarilo významne znížiť počet vyslaných úradníkov a tiež e, vyslaných e, technických odborníkov. Teda v priemere sme zaznamenali e, zhruba tisíc až 1500 úradníkov vyslaných priamo do terénu v priemere 30 plavidiel a e, ďalšie technické vybavenie, teda e, lietadla, helikoptéry, hliadkové vozidlá a tak ďalej. A čo sa týka zdrojov, k tomu ešte môžem povedať, že máme už e, uvedený do praxe povinný záložný súbor Teraz pracujeme na postupnom plnení stratégie, aby sme sa dostali späť k pôvodnému starému vybaveniu agentúry uh, uh... a tiež, aby sme doladili alebo aktualizovali databázu úradníkov, ktorí sú zaregistrovaní v týchto púloch e, a v týchto súboroch e, pracovníkov, ktorí sú v zálohe. E, celkovo máme 5000 mien úradníkov, alebo teda ak nepoznáme ich mená, vieme, že existujú v členských štátoch a tí sa už zúčastňovali operácií Frontexu. Znamená to, že máme zhruba 5000 úradníkov pohraničných pobrežných hliadok, ktorí sú e, k dispozícii a schopní podielať sa na činnosti Frontexu. A to sú pre nás veľmi dobré správy. Nechcem to príliš predlžovať. Tiež máme výkazy o finančnej činnosti z roku 2016 dispozícii Frontex obdržal e, jasné stanovisko k týmto finančným výkazom. Znamená to, že neboli žiadne námietky k regulárnosti a taktiež prvej zodpovednosti, čo sa týka čerpania zdrojov. Som k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok na ktorúkoľvek z týchto tém alebo aj k aktuálnej operatívnej situácii. Ďakujeme pekne. Ďakujem, musím pána prezidenta, musím pána predsedu prerušiť, začali sme trocha neskôr. 20. novembra budeme prezentovať výsledky pilotného projektu spolu s riaditeľom agentúry pre e, moria. Ja viem, že kolegyňa a kolegova, že máme všetci e, významné otázky na riaditeľa Frontexu. Poprosím, aby ste sa pridržali toho času tých dvoch minút, aby sme naozaj skončili do 12.30. Pán Fabrix, pán Fabrix je e, spravodajcom k tomuto e, k tejto veci, takže mu dáme slovo ako prvému. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať vám aj Frontexu. Um, myslím, že ste sa v tomto prvom roku etablovali v inštitúcii. Tá inštitúcia e, má veľmi dobré renomé a a má takisto dobré meno aj na medzinárodnej úrovni, takže ďakujeme za dobre odvedenú prácu. Ja mám nejaké otázky, možno aj pripomienky. Ja chápem, um, alebo vyrozumel som, že robíte dobrú prácu v mnohých krajinách a keď som si prečítal vašu správu a správu komisie, vidíme, že v tejto chvíli len 14 krajín, ktoré prispievajú k tomuto, um, k k, tejto, k tomuto zásobárni e, rýchle reakcie a ja viem, že e, sú tu určité e, nedostatky, čo sa týka ľudských kapacít. Vieme, že máme 5000 ľudí k dispozícii alebo osôb, ale čo možno urobiť, aby sa do tejto aktivity zapojilo viacej krajín, viacero krajín. A druhá otázka sa týka vašej povinnosti alebo vašich povinností v oblasti návratov. Tam sa dosiel veľký pokrok, ale um, tieto žiadosti alebo žiadosti členských štátov o realizáciu návratov stagnujú a bude treba uh, zvýšiť asi zintenzívniť spoluprácu s krajinami v tejto veľmi dôležitej záležitosti. A pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, Mm, tak e, tam platí to isté. A tretia vec sa týka vašej stratégie e, tej stratégie, o ktorej ste hovorili, tam spolupráca môže byť komplikovaná, takže by som chcel poprosiť, aby ste nám e, objasnili, ako funguje vaša spolupráca s inými inštitúciami ale aby sa dostali k slovu aj ďalší, tak teraz e, skončím. A každopádne ďakujem vám za príspevok k budovaniu Európskej únie. Ďakujem, pán Pavlík, ďakujem za to, že ste aj dodržali čas. E, keby prosím, každý sa mal držať zhruba tých dvoch minút, tak to by bolo fajn. Ďalej pani Guion. Ja budem ešte stručnejšia. Chcela by som sa najskôr ospravedlniť, že som e, premeškala úvod vášho vystúpenia. Chcela by som sa poďakovať, tak ako aj ostatní, za e, prácu, ktorú odvádzate. Myslím si, že viacerí kolegovia sa k tomu ešte budú vyjadrovať, e, čo sa týka operácie vyhľadávania záchrany na mori. Ja by som sa vás chcela opýtať, aj keď chápem, že je to dosť citlivé, na spôsob, ako prítomnosť v Stredozemnom mori iných plavidel ako plavidel Frontexu ovplyvňuje vaše operácie a ešte konkrétnejšie, ako vnímate prítomnosť v Stredozemnom mori plavidiel, ktorých konanie bolo o niečo agresívnejšie voči migrantom než záchrana osôb e, z mora. Teda išlo plavidla extrémistických organizácií, ktoré sa istý čas pohybovali v Sredozemnom mori. A moja druhá otázka sa týka Predpokladám, že ostatní kolegovia sa vydrajú k iným kolegom. Chcem sa opýtať na mechanizmus ťažnosti, ktorý sa zavádza do praxe. Ako predpokladáte, že bude fungovať tento mechanizmus? Ako ho vnímate vy? Thank you. Mrs. Ďakujem, pani Griesbeck. Ďakujem aj ja Pán riaditeľ, po prvom roku fungovania novej agentúry a tiež sa chcem poďakovať za vynikajúci dialog, ktorý vedieme v týchto zložitých veciach. Len veľmi stručne jedna otázka, pretože na tú druhú vec Eh, už som dostala odpoveď, eh, teda respektíve už tu otázka zaznela, takže odpoviete celkom isté. Chcem sa opýtať na operačné fungovanie agentúry. Pri našom poslednom stretnutí ste uviedli, že iba 9 členských štátov sa podiela v plnej miere na poskytovaní ľudských zdrojov a agentov rozmiestnených, eh, teda tých zhruba 1500 plus 500, o ktorých ste hovorili ktorý môže byť nasadený veľmi rýchlo. Chcela by som sa opýtať, či všetky členské štáty sa už podielajú eh, na tejto spolupráci a či všetky členské štáty dodržiavajú eh, povinné príspevky, ko ktorým sa zaviazali, mm, keď podporili fungovanie novej agentúry a ak nie, tak tie, ktoré krajiny, ktoré sa toho nezúčastňujú, či je to preto, že nechcú alebo nemôžu, nie je to predsa len to isté v praxi. Ďakujem. Thank you. Mr. Beck. Ďakujem. Teraz pán Beckert. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, Ledgeri, eh, za veľmi zaujímavú správu a ďakujem aj spravodajcovi za jeho aktivitu. A ja by som sa chcel opýtať niečo, čo sa týka hypotézy, že ďalšia veľká imigračná vlna eh, v dohľadnom eh, čase sa uskutoční z Afriky eh, čo zatiaľ Frontex dosiahol, je naozaj výborná práca a vieme to a oceňujeme to. A my a naši partneri sa tešíme spolu s vami a priznávame vám uznávanie. Avšak v súčasnosti čelíme veľkým výzvam pri veľkej miere hrozieb. A druhá otázka je k tejto hypotézy je, je tá, že Frontex ako eh, rovnako ako Európska únia by mal by, bude musieť jednať samostatnejšie a tvrdšie a razantnejšie, ak sa vyskytne takáto druhá e, imigračná vlna. A myslím si, že v tomto ohľade nemôžeme strácať e, žiadny čas. Aký je teda váš názor e, k tomuto? A či sa to krie s tým, čo povedal rakúsky minister zahraničných vecí. On vníma to, že my musíme strážiť e, rakúske hranice a to prostredníctvom, na to bude závisieť aj od úsilia Frontexu. Ďakujem veľmi pekne, pani Spinelli. E, ďakujem veľmi pekne, e, pán doktor Leggeri, za to, že, a za to, že prezentujete prácu Frontexu. Ja mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú ONG a Afganistanu. Čo sa týka ONG? Frontex che lei stesso ha preso le distanze. Mimovládnych organizácií a zdá sa, že tu je e, nejaký, e, nejaký súvis medzi EONG a e, prevádzačím, prevádzačmi. Zdá sa, že v samotných eh, členských štátoch existujú organizácie, eh, ktoré spolupracujú eh, s prevádzačmi. A to je niečo, čo máme na stole už niekoľko mesiacov, zvlášť v Taliansku. Sú to organizácie ako, ako milície, ktoré sa prezentujú ako pohraničná stráž, ale v skutočnosti sú to e, prevádzači, e, pretože e, vieme, že pri pobreží Líbie sú ozbrojené strety medzi takýmito milíciami a pohraničnými strážami. Čiže do akej miery je a samozrejme, aká je úloha v tomto prípade UNHCR eh, pri pôsobení a vysporiadávaní sa s týmito organizáciami, eh, pretože prílev do Talianska sa zvýšil eh, v septembri a to bez ohľadu na aktivít ONG organizácií. No a čo sa týka Afganistanu, máme tu výzvu na amnestiu a so zastavením repatriácie, pretože situácia v Afganistane je samozrejme veľmi intenzívna z pohľadu nebezpečnosti. Takže chcela by som počuť aj váš názor. Ďakujem, Barbara, ďakujem všetkým kolegom, že takto disciplinovane pristupujete k diskusii. Teraz spravodajcom za eh, E, nariadenie o Sea Border je pán Coelho. Ďakujem pánovi Ledgerimu za jeho prezentáciu aj správu. Prezentovali ste vec s naozaj vysokou kvalitou. E, pre agentúru je veľmi dôležité e, pre pozmeniť mandát e, vzhľadom k situácii na vonkajších hraniciach. Frontex by potreboval viac podpory, ale zároveň viac právomocí pomáhať členským štátom, najmä pri návratových operáciách. A tu, pokiaľ ide o návraty, by som sa chcel spýtať, aká je participácia Frontexu na celkových operáciách Európskej únie. To je prvá vec. A po druhé, nové nariadenie, ktoré sa snaží obísť e, neustále sa vedúci problém agentúry a tým je nedostatok e, prostriedkov, ktorými by mohla agentúra pomáhať členským štátom. Napriek e, tej novej e, obálke na rýchlu reakciu dali agentúre členské štáty dostatok prostriedkov. A posledná vec, správa o implementácii nariadenia o dohľade na, na vonkajších hraniciach. E, k tomuto už síce pani Viam hovorila, ale ja mám pocit, že táto, toto nariadenie poskytuje veľmi potrebné usmernenia k operáciám vyhľadávania záchrany, napriek tomu, že sa to e, často očierňuje. Aj keď ešte stále zostáva istý zmetok, a vy ste práve o tom hovorili, správa vo svojich záveroch hovorí o zvýšenej, e, zvýšenej e, ťažkosti rozlišovania medzi, za, medzi zachytávaním alebo zadržiavaním a hľadaním a záchranou. A podľa správy ide o nedostatok, a tu citujem, dostatočne e, sústredeného operačného nasadenia. A vo vašom e, vyjadrení ste hovorili o prípade Talianska a ja sa obávam, že som nepochopil celkom dobré dôvody, takže by som poprosil, keby ste to vysvetlili možno ešte raz, e, čo vlastne táto, toto vyjadrenie znamená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Carlos. Judith z Argentíny. Ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko otázok. Ehm, ja som vyrozumela, že e, je asi 18 dohod s tretimi krajinami a chcem sa spýtať, či by ste mohli popísať, ako vlastne tieto pracovné dohody fungujú s, dajme tomu, krajinou ako je Nigeria. Tiež mám informácie, že prebiehajú rokovania alebo diskusie o s viacerými krajinami o takýchto pracovných dohodách a jednou z týchto krajín je Líbia, takže by som poprosil o vysvetlenie, aké rokovania alebo dohody by s Líbiou mohli prebiehať a s kým vlastne v Líbii sa dá rokovať a um, aký by mal byť očakávaný konečný výsledok. Teraz k základným práv, k úradníkovi pre základné práva. Um, my sme predtým uh, už uvádzali, že tam je nedostatok zamestnancov. Um, my mm, vieme, že existuje, existovali problémy s e, personálnym obsadením už v minulosti, ale od oktobra minulého roka funguje určitý oficiálny mechanizmus e, podávania, podávania sťažnosti. Ja sa chcem spýtať, ako to funguje, aké sťažnosti vlastne dostávate, aké Mm, aké analýzy, štatistiky sa produkujú. Možno je niečo na vašom webe, ale v tejto chvíli by parlament potreboval detálnejšie informácie, podstatne detálnejšie informácia. Ehm, tiež chceme vedieť, akým spôsobom riešite tieto sťažnosti. A posledná vec, ktorú, som chcem, ktorú chcem spomenúť, týka sa to e, návratov a spolupráce s viacerými členskými štátmi. A najmä s rozlíšením, kde začínajú a končia povinnosti členského štátu a vás, alebo kde sú tieto právomoci a povinnosti um, spoločné. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, ja by som chcela poďakovať eh, pánovi riaditeľovi za analýzu aktivít. Som veľmi rada, že eh, sa dosiahli výsledky a že mm, reakcia takisto bola dobrá. Trocha ma znepokojuje to, že znepokojuje ma to, keď musím konštatovať, že len 14 krajín sa zúčastňuje na tomto projekte um, tohto súboru, alebo teda obálky pre rýchlu reakciu. A tiež e, sa chcem spýtať, e, ako plánujete nakladať s návratmi, kde sa objem zvýšil 250% oproti predchádzajúcemu roku, čo je pozitívne. Chcem sa spýtať, do ktorých krajín títo ľudia sú vracaní a e, či v rámci dohôd o návrate sú nejaké špecifické ustanovenia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, e, osobitne do Grécka a Talianska, e, ja som napríklad bola v Grécku a viem, že tam e, podmienky práce sú veľmi komplikované kvôli nedostatku technického vybavenia, čiže je možnosť pomôcť napríklad členským štátom, týmto okrajovým členským štátom, dajme tomu s odoberaním e, otlačkov prstov priamo na mieste, na hranici, alebo to je veľmi dôležité z hľadiska ochrany našich vonkajších hraníc. A e, ešte jedna vec k dopadu um, etického kodexu um, mm, a v súvislosti s mandátom, aký súvis vidíte medzi týmto etickým kódexom a návratom e, imigrantov. Zlepšila sa situácia, zhoršila sa situácia pre vás. Teda vedeli by ste zhodnotiť dopad tohto etického kódexu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Ana Gomez. Ďakujem. E, ja mám pocit, že vy budete mať stále nedostatok pracovníkov, až kým členské štáty ehm, ne pristúpia k revízii Dublinu a k tomu, aby prichádzajúci ľudia boli dôkladne e, kontrolovaní a identifikovaní. A toto sa týka aj spôsobu, akým členské štáty fungujú interne. A mám jednu otázku na Líbiu. E, táto otázka už bola položená, ale aký je váš e, dojem z toho, čo tvrdia líbyské orgány kde európske a španielské e, polovojenské zložky sa používajú na e, dosiahnutie poriadku v Líbii, teda takéto tvrdenia boli. E, čiže to je jedna vec. A ďalšia otázka sa týka trás, najmä tomu cez, najmä tomu cez Španielsko. O tomto sa tiež hovorí, že začne ľudia prichádzať aj na lode a ľudia začnú prichádzať na Eh, španielské pláže. Ďakujem. Teraz je Sion Guillaume. Ďakujem veľmi pekne, Claude. Eh, chcel by som, chcela by som začať eh, takou poznámkou. A všetci sme to videli na začiatku tohto týždňa. Videli sme príchod z Tuniska, ktorá bola zamedzená mm, absolútne, mm, absolútne súrovným spôsobom pobrežnou strážou s Tuniskou. A e, zomrelo tam 70 e, ľudí. A e, samozrejme, tieto počty mŕtvych sa neustále zvyšuje. My sme pomohli v ostatných mesiacoch, keď sme pritiahli pozornosť na ďalšiu na ďalší subjekt, ktorý operuje v Sredozemnom mori a tým je UNG. A mnoho nevlád, mimovládnych organizácií e, sa e, stiahlo a e, samozrejme opustili samozrejme a stiahli sa aj z mora. Samozrejme Frontex má prehľad pochopiteľne o tejto situácii. Z vašeho pohľadu by ste nám mohli povedať, ako sa akým spôsobom sa menia záchranné operácie v stredozemnom mori. Samozrejme sme čelíme aj napríklad ľuďom, ktorí E, e, ktorí zmizli a ktorí sme viac e, nenašli. Podľa štatistík vidíme, že sa otvorili ďalšie trasy, či už z Alžírska alebo Tuniska. A je samozrejme nevyhnutné, aby sa tieto toky monitorovali. Katarína Činíči, Ďakujeme, Katarína Činíči. Grazie, grazie, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem veľmi stručná. Už sme nadnesli mnoho e, tém e, pred rečníkmi. Chcela by som sa poďakovať doktorovi, doktorovi Ledgerimu za jeho prezentáciu a za informácie, ktoré nám dnes poskytol, ale predovšetkým aj za prácu, ktorú odviedol tento e, rok Frontex vykonal. Chcel by som sa aj ja opýtať, ako už povedal kolega Koelia, trochu objasnenie, ktoré ste týka Talianska, preč, hm, pretože možno ani ja som to celkom dobre nepochopili, eh, hm, vaše zamyslenia k Taliansku. A chcela by som sa vás opýtať na špecifický bod, eh, čo sa týka eh, hm, reštrukturalizácie agentúry a jej kompetencií. Je tu veľmi dôležitý aspekt, čo sa týka zaobchádzania s ľuďmi a predpokladám, že e, v rámci tohto by mohla byť aj užšia spolupráca s africkými e, krajinami. No, o tom sme hovorili aj so zásobcami 21 e, štátov z Afriky, kde samozrejme sa môže zlepšiť bezpečnostná situácia lepšou výmenou informácií a s efektívnením e, a lepším zaobchádzaním e, s ľuďmi. Takže prosím, prehodte tento bod a čo sa urobilo a čo sa ešte musí urobiť na to, aby sme e, túto kontrastnú, kontrastný krok zlepšili. A samozrejme, ako samozrejme sa vysporiadať, e, vysporiadať s týmto e, zlým zaobchádzaním s ľuďmi. Ďakujem, Sophie Netfeld. Ja chcem poďakovať e, pánovi Ledgerimu za jeho prezentáciu a som veľmi rada, že naša pohraničná agentúra získava silu. Ehm, vzhľadom k tomu, že sa už e, pohovorilo dosť o kapacite, o možnostiach, ktoré máte, e, sú tu dve veci, ktoré ste spomenuli. Spoluprácu s Europolom a spoluprácu s tretimi krajinami, ktoré ma osobitne zaujímajú. Europol totiž navrhol rade, že chce si vymieňať osobné údaje s tretimi krajinami, ako napríklad Lídia, že, a Líbia, pardon, a že majú že naražajú na prekážky e, v legislatíve Európskej únie, ktorá im v tomto bráni a ja sa chcem spýtať, čo by takáto možnosť znamenala pre vašu spoluprácu s Europolom. Poďalšie sídlite vo Varšave v Polsku, spolupracujete takisto s Polskou pohraničnou strážou, ale vieme, že sa objavujú aj problémy, ktoré sa netýkajú vašej agentúry, ale týkajú sa Polskej pohraničnej stráže, osobitne vracanie žiadateľov o azyl napríklad z Bieloruska. Je to mm, interne problém? Hovoríte o tom? Lebo de facto to patrí do vášho záberu, čiže čo to znamená, keď e, vnútroštátne e, pohraničné zložky fungujú na vlastnej vonkajšej hranici, ktorá zároveň vonkajšou, vonkajšou hranicou Európskej únie. Aj keď tam, dajme tomu, vy nemáte e, žiadnu rozbenutú operáciu, oni tam niečo robia a možno to vrhá aj nejaký tieň na vás. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán López Aguilar ako posledný. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ledger, ja sa pripájam k e, tým pozitívnym slovám, ktoré odzneli na e, vašu adresu. Um, Frontex sa stáva postupne Európskou agentúrou na ochranu hraníc a toto samozrejme vyžaduje kvalitatívne aj kvantitatívne e, prostriedky podporia. Ja e, by som chcel sa pripojiť k tým otázkam, ktoré e, žiadajú viac informácií o rozvianí kontaktov s tretimi krajinami a podpisovaní dohôd alebo nejakých ujednaní o spolupráci. A pokiaľ ide o Líbiu, toto je E, veľmi špecifická vec. E, viackrát, ale veľmi málo, e, delegácia výboru Libe navštívila Tunis a snažili sme sa monitorovať najmä tzv. search and rescue operácie, teda operácie na hľadanie a záchranu. A pritom sa treba pripomenúť, že utečenci pochádzajú nielen z Tuniska, ale aj z Líby A práve tam delegácia Európskej únie ktorá zavítala do Tunisu, e, by mala ísť a e, ide jednoducho o to, že e, fun- skupiny, fungujú skupiny, ktoré berú Líbiu a Tunisko ako jednu krajinu a vojen, pardon, námorná hranica Líbie je kontaminovaná rôznymi polovojenskými jednotkami a potom vzniká aj riziko toho, že nielen, že nepri, prispievame k zachraňovaniu, ale prispievame práve naopak k porušovaniu základných práv a slobod. A toto, k tomuto teoreticky prispieva aj vaša agentúra. A um, ďalej um, mimovládne organizácie, ktoré tam tiež vykonávajú istú činnosť, e, sú tiež obviňované z tohoto isto, teda z toho, že prispievajú k e, e, neregulérnemu vstupu utečencov zo severoafrického pobrežia a preto by som chcel počuť váš názor na tieto dva, dá sa povedať, názory. Pani Bergen, prosím, buďte eh, stručná a buďte zároveň aj mm, posledná. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda, ďakujem veľmi pekne pánovi Ledgerimu. Áno, samozrejme, eh, mnoho z otázok, ktoré som chcela položiť, už položili predrečníci, ale chcela by som dodať ešte dve. Zaujímala, eh, zaujímajú ma návraty a navracanie E, e, rozpočet Frontexu sa strojnásobil a zatiaľ čo sme videli, že migračné prílevy sa znížili, 75% e, migrantov prichádza do Talianska a 26% z nich sú ekonomickí migranti. Musíme podniknúť teda dodatočné kroky pri navracaní týchto ľudí do krajín pôvodu v roku 2015 a 2016 sme mali 80 tisíc ľudí vo Švedsku, ktorí majú byť navrátení. Ako Frontex bude vybrať tých, ktorí majú byť navrátení a ktorí nemajú byť navrátení? Hovorili ste o smernici, ale kam budú navrátení a ako sa s tým vysporiadame, ako si to prerozdelíme. E, môžu e, členské štáty požiadať o pomoc a môže im Frontex pomôcť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávame slovo pánovi, slovo pánovi Ledgerimu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem sa snažiť e, odpovedať na podobné otázky naraz, čo sa týka účasti členských štátov a tzv. púlov pre spoločné operácie. Nie som si istý, či som otázku správne pochopila. Situácia je taká, že všetky členské štáty eh, eh, dodržujú eh, povinné povinné záväzky a to znamená dodať do tohto púlu ľudské zdroje. Podľa prílohy 1 nariadenia. E, Všetky členské štáty majú notifikovaný e, zoznam, e, respektíve musia dodať takýto zoznam. Členské štáty majú záväzok vyčleniť určitý počet dôstojníkov, respektíve personálu. Mali sme určité problémy s niektorými členskými štátmi, avšak našli sme riešenie a síce, že pokiaľ je treba aktivovať eh, tento, eh, tento zoznam ľudí eh, rýchlej reakcie. Štáty, ktoré mm, musí, majú vyčleniť 20 ľudí, môžu vyčleniť aj viacej ako týchto 20 ľudí. Čo sa týka technického vybavenia, nie všetky členské štáty sú v stave prispieť nejakým spôsobom a máme niekoľko možností. Toto nie je nič, čo je povinné, to si musíme uvedomiť v prvom rade, ale vidíme, že je to súčasťou mandátu agentúry, aby vyvíjala svoje vlastné vybavenie. Takže som navrhol správnej rade e, agentúre, aby rozvinula stratégiu na budúcich 10 e, rokov a tým prvým cieľom je testovať do roku 2018 udržateľnosť eh, takéhoto mm, púlu, respektíve zoznamu eh, vybavenia. Eh, samozrejme, našim, našou snahou nie je nakúpiť takéto zariadenie, ale vstupovať do dlhodobých nájomných zmluv, napríklad pre plavidlá, ale samozrejme aj na flotilu patrolovacích vozidiel. A samozrejme chceme Eh, odštartovať podobnú iniciatívu v medziinstitucionálnom eh, formáte, pretože sa ukazuje, eh, že to je užitočné aj pre iné európske agentúry, ktoré sa zaoberajú napríklad aktivitami, ktoré sú stiahnuté na, pohrani, na pobrežnú stráž. Čiže ide o to, aby sa nám podarilo naplniť tieto púly, to je viacročná aktivita. A potom, samozrejme, takýmto spôsobom sa môžeme vysporiadať s tými intenzívnejšími obdobiami, eh, kedy častokrát členské štáty si nemôžu dovoliť eh, dať k dispozícii toľko personálu a toľko eh, vybavenia a potom postupne prejsť do situácie, kedy väčšia časť vybavenia sa e, bola už vo vlastníctve agentúry. E, a, ako, e, a samozrejme iba v určitých špecifických výnimočných prípadoch by sme sa spoliehali na členské štáty. A to sme sa dohodli na správnej rade agentúry pred niekoľkými dňami. Bolo tu niekoľko otázok, ktoré sa týkali centrálnej stredomorskej cesty a úlohy jednotlivých aktérov ako mimovládok, e, napríklad súkromných e, iniciatív a samozrejme aj e, k situácii v Líbii. Tu by som chcel odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú implementácie nariadenia nariadenia 665 z roku 2014. Centrálna stredomorská cesta v roku 2016 a do určitej miery aj v roku 2017 sa nachádzala vo veľmi špecifickej situácii, pretože na jednej strane e, nemáme e, partnerské orgány a situácia je absolútne odlišná vo východnom Stredomori, kde sa môžeme spolahnúť na Turecko ako susediaci štát Španielsko má Moroko ako susediaci štát, avšak situácia vo vzťahu s Libiou je preto veľmi špecifická. Agentúra Frontex tam nemá žiadny náprotivok, s ktorým by mohla komunikovať a samozrejme rozvinuli sme rozličné snahy. Aha, Frontex e, nemá e, žiadny personál ani zastúpenie e, v Líbii a môžeme získavať iba nepriame informácie o tom, čo sa tam deje. Musím povedať, že v roku 2016 sme boli svetkami vývoja, kedy viaceré mimovládky nasadili plavidlá, avšak boli tu aj udalosti, kedy iný druh, tak povediac, mimovládnych organizácií, ktoré boli eh, naklonené migrácii a naklonené ľudským právam, ale aj eh, mimovládky, ktoré išli proti eh, migrantom. A, samozrejme, keď zoberieme do úvahy, že Frontex nasadzuje veľmi veľa plavidiel, v tejto oblasti máme v priemeri 12 až 13 plavidel, ktoré operujú v tejto oblasti. Plus je tu ešte operácia Sofie, Sofia a plus sú tu národné aktivity, ktoré organizujú e, rozličné členské štáty, predovšetkým e, Taliansko. Takže je tu veľmi veľký počet e, partnerov a účastníkov a treba mať lepší prehľad o jednotlivých aktivitách. A bol to samozrejme aj postupný posun, geografický posun na juh E, väčšina zásahov a prípadov zachranárskych e, akcií sa e, deje v libyských výsostných vodách alebo v, bezpr v bezprostrednej blízkosti. Bolo tu samozrejme aj riziko, že líbyskí prevádzači využívali prítomnosť plavidel, vrátane plavidel Frontexu a ďalších verejných plavidel na to, aby to urobili súčasťou svojho eh, zločinného podnikania. Preto hovorím, že musíme nastaviť správny eh, rovnováhu. Eh, Zachranárske ak- akcie sú našou prioritou a je to aj v našom mandáte, ale musíme sa rozhodnúť, do akej miery uľahčujeme prácu prevádzačom v tomto prípade, aj keď prioritou je záchrana života. Teraz prejdem na súčasnú situáciu a na otázky, e, ktoré sa týkajú našej spolupráce s Líbie. Musím objasniť, že agentúra by chcela spolupracovať e, s európskymi misiami, e, ktorých mandát pozostáva z vytvárania nových kapacít v Líbii. Máme dobrú spolu spoluprácu s Naformedom e, e, a Sofiou, ako aj e, s niektorými pobrežnými strážami a chceme vyškoliť väčší počet libýskej pobrežnej stráže v budúcnosti. Sme si všetci vedomí, že je nesmierne zložité vyškoliť pobrežnú stráž a ale to je práve to, čo hovorím. Je nesmierne zložité v situácii, kde nemáme e, fungujúci e, štát, nájsť e, nejakých partnerov. Chápem, že toto nie je úloha európskych agentúr. Frontex si nemôže vyberať ľudí, ktorí sa zúčastnia tohto školenia, avšak my sme schopní takýto, takéto školenie poskytnúť, ako aj schopnosti a zručnosti v oblasti záchranárskych akcií, ako aj eh, vybavenie. A to je samozrejme snaha, ktorej musíme vytrvať, pretože z dlhodobého hľadiska je to jediný spôsob, ako si nájsť partnerov na druhej strane mora. Ale takisto máme aj spoluprácu medzi Frontexom a Libamom eh, Líbie, ktorá je občianská organizácia z Európy, eh, ktorá je ale založená v, e, v Tunisku, pretože bezpečnostná situácia neumožňuje operovať priamo v Tripolise. Máme e, aj odborníka Frontexu e, v Jubhamu, a čiže Unafomet Sofia a Unamobilt Líbia je práve ten rámec, kde by Frontex chcel sa angažovať na tých v tých oblastiach, kde je to vhodné a v lepšej spolupráci e, e, s libyskými orgánmi. Ale musím povedať, e, v súčasnosti nemáme libyských partnerov. Takisto tu boli aj otázky, ktoré sa týkali alternatívnych trás v centrálnom stredomorí a aj obav z nehody, ktorá sa stala tento týždeň tuniským námorníctvom. E, Frontex monitoruje túto trasu rovnako a, a máme nasadené autonómne monitorovacie prostriedky. Takže sa posúvame viac na západ e, a to tak, aby sme vedeli monitorovať toky z Alžírska a Tuniska a e, boli sme prví, kedy sme boli svetkami prípadu záchranárskej akcie, na ktorú však, respektíve žiadosti o pomoc, na ktorú nikto neodpovedal a e, zaslali sme túto informáciu e, talianským orgánom. A vo, v,